Vážení kolegovia, takže tí, ktorí tu chcete ostávať na okrúhly stôl číslo 1, nech sa páči, prosím, zaujmite svoje miesta, chceli by sme začať. Takže ak ste tu na okrúhly stôl 1, prosím, zaujmite svoje miesta. Ak nie ste tu na jednotku, nech sa páči, môžete odísť na to druhé rokovanie. Takže vážení členovia, vážení poslanci, vážení rečníci, chcel by som vás tu privítať na tomto okrúhlom stole, ktorý sa zaoberá migráciou a azylom. A, a Eh, sú tu členovia viacerých výborov z parlamentu, máme tu veľmi dlhý rečnícky zoznam a ako som už povedal, sľubujem, že budem veľmi prísny, veľmi prísny, pokiaľ ide o rečnícky čas. Všetci sa môžu prihlásiť do tejto diskusie. Ja chcem, aby sme mali dobrú diskusiu. Prosím, uvedomte si, že tento okrúhly stôl je streamingovaný na webe, takže máme tu e, tlmočenie z francúzštiny, nemčiny, italiančiny, holandštiny, angličtiny, dánštiny, um, polštiny, slovenčiny, e, bulharštiny, rumunštiny. Takže tieto tlmočenia máme. A potom v PHS 002 je tiež miestnosť, kde môžete počúvať. Takže ide nám tu o podporu e, stability a prosperity v tretich krajinách. To je v Terice 50. Takže vážení kolegovia, e, ja Ďakujem za to, že ste takto milosrdne si vypočuli môj dlhý úvod a ja vám chcem, zabezpe- vás chcem ubezpečiť, že budeme e, takto pok- efektívne pokračovať. Takže všetko, čo je dôležité, e, tak si vypočujeme a keď si všimnem, že tu spíte, e, tak vás zobudím, ale chcem vám povedať, že vás chcem srdečne privítať a budete napravo je aj občerstvenie. Ak budete potrebovať občerstvenie, nech sa páči, ale vráťte sa späť takže pán komisár bude hovoriť 5 minút, potom tu máme pána greckého ministra, srdečne vás tu vítame, takže aby sme zabezpečili, že sme tu v tomto výbore líbe. a teda každý bude hovoriť 5 minút, aby sme mali skutočnú interakciu a Máme tu e, veľké množstvo kolegov, ktoré majú v tejto oblasti skúsenosti, takže Takže cez, či už cez streaming alebo cez konkrétne semináre chcem, aby sme sa dopracovali k veľmi zaujímavým bodom a máme tu e, rekordný počet e, legislatívnych návrhov, pokiaľ ide o azyl, migráciu a komisár o tom bude aj hovoriť a potom aj poslanci budú hovoriť e, o týchto aktivitách nie len v Grécku, Taliansku, Západnom Balkáne, ale e, v celej Európe, takže chcem, aby sme o tomto diskutovali, ale aby sme diskutovali aj o riešeniach. Takže nech sa páči, pán komisár Avramopoulos. Pán komisár Avramopoulos. Začali by sme s vami 5 minút. Prosím, poskytnite nám tieto kľúčové body. Nech sa páči. Thank you, Claude. Um, Vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu, primátori, starostovia, dámy a páni. Pokiaľ sa niečo jasne ukázalo počas posledných niekoľkých rokov, je skutočnosť, že potre- to, čo potrebujeme, nie je len európske, európsky, ale i globálny prístup k migrácii. Otázka nie je o tom, ako migrácia môže byť zastavená, ale ako je možné ju lepšie riadiť koordinovaným spôsobom. Naša schopnosť zareagovať, ako únia zadefinuje náš kontinent, našu úniu ako celok. Utečenecká kríza nám ukázala, že čisto národné opatrenia nie sú dostatočné. Nie sú dostatočné ani pre daný členský štát, ani pre Európsku úniu ako celok. Viac Európy je potrebnej na to, aby sa e, chránili vonkajšie hranice Európskej únie, aby sa zabezpečil komplexný, spravodlivý a férový azylový systém, ktorý poskytne ochranu tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Ďalej, e, rozložiť siete pašerákov a zabrániť tým, ktorí nemajú právo zostať v Európskej únii. Ďalší bod je zlepšiť právne cesty do Európy, ale viac Európy neznamená, že by sa mali odobrať kompetencie od členských štátov, ako sa niektorí možno obávajú. Viac Európy znamená lepší a spoločný manažment toho, čo je spoločná eh, výzva. Viac Európy znamená viac zdieľania zodpovednosti a solidarity. A toto je zásadný účel reformy spoločného európskeho azylového systému. Napriek eh, niekoľkým pokusom v minulosti stále existujú zásadné rozdiely medzi národnými azylovými systémami. Eh, sú to práve tieto rozdiely, ktoré prispievajú k eh, sekundárnym pohybom a tzv tzv. azylovému shoppingu, čo vedie k ďalšiemu rozdeleniu zodpovednosti medzi členskými štátmi. A preto potrebujeme harmonizovaný, robustný a férový azylový systém. Systém, ktorý bude založený na solidarite a férovom zdieľaní zodpovednosti, kde žiadna krajina nebude ponechaná sama na seba, aby riešila tento problém, ale bude to systém, ktorý zároveň bude rezistentný voči krízi. Pokiaľ chceme uzatvoriť, eh, eh, pokiaľ sa chceme zbaviť medzier, ktoré máme, musíme tento systém zaviesť, ktorý bude rešpektovať európske štandardy a hodnoty. Vzájomná dôvera je potrebná nielen pre efektívnosť tohto systému, ale i preto, aby garantovala eh, spravodlivé a dôstojné zaobchádzanie so žiadateľmi o azyl v celej únii, ale úspech tejto reformy závisí v konečnom dôsledku od solidarity. Geografia nemôže byť indikátorom zodpovednosti. Dublin, ako iste viete, v súčasnej existencii čeli problému, že nedo, nebol dostatočný, neobstál v skúške, potrebujeme nový Dublin, kde rozdelenie zodpovednosti bude inherentnou súčasťou systému a potreba lepšieho Dublinu ide nad rámec Dublinu. Pokiaľ chceme naďalej si užívať Európu bez vnútorných hraníc, potrebujeme predvídateľný a efektívny dublinský systém. Diskusie prebiehajú medzi členskými štátmi a počítam s podporou Európskeho parlamentu pri ustanovení mechanizmu efektívneho e, mechanizmu solidarity a na to potrebujeme záväzok všetkých členských štátov, ktorý musí byť pretavený do jasných a záväzných právnych pravidiel. Našim cieľom je zároveň diskutovať o nekontrolovaných nelegálnych pohyboch a poskytnúť bezpečné a legálne cesty do Európskej únie. Zároveň preto navrhujeme unijný rámec o presídlení, ktorý zabezpečí právne cesty do Európskej únie pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Zároveň potrebujeme silné vonkajšie hranice, aby sme zachovali slobodu pohybu medzi občanmi EÚ. Minulý jún sme oslavovali 32 rokov Schengenu. Musíme robiť všetko preto, aby sme e, udržali jeden z najväčších úspechov európskej integrácie. Som preto šťastný, a že e, máme podporu Európskeho parlamentu. I vďaka nej máme systematické kontroly podľa relevantných databázach pre všetky osoby, ktoré prechádzajú vonkajšou hranicou Európskej únie ktoré vstupujú do Európskej únie. A preto pokrok, ktorý sa urobil, veľký pokrok sa urobil pri eh, budovaní Európskej pohraničnej stráže. Vďaka nej sa zlepšila ochrana Európskej eh, pohraničnej stráže. 1600 členov eh, vonkaž pohraničnej hra, stráže bolo rozmiestnených a to znamená lepšiu ochranu všetkých občanov Európskej únie externý i interný rozmer e, riadenia hraníc sú navzájom úzko prepojené. Preto sme vystupňovali naše e, úsilie s kľúčovými tretími krajinami, aby sme riešili dôvody, korene migrácie, aby sme zlepšili podmienky v krajinách pôvodu a tranzitu, v boji proti pašerákom, proti terorizmu a pri zlepšení právnych cieť. Nechceme vybudovať pevnosť Európu. Chceme Európu, ktorá bude otvorená, ktorá bude tolerantná, ktorá bude bezpečná. To znamená, že musíme lepším spôsobom regulovať e, migráciu, e, legálnu migráciu a mobilitu. Nie len pre tých, ktorí potrebujú ochranu. Náš návrh reformy systému modrých kariet je súčasťou tohto úsilia. Chceme uľahčiť e, cestu pre migrantov, pretože ich potrebujeme. Na druhej strane, samozrejme, musíme riešiť nelegálnu migráciu a zlepšiť a riešiť e, problém ktorý, tých, ktorí nemajú právo tu zostať. Európska pohraničná stráž napomôže i v oblasti návratov a je dôležité, aby členské štáty aplikovali lepším spôsobom existujúce pravidlá. No a na záver mi dovolte povedať pár slov k integrácii. Pretože v konečnom dôsledku celá diskusia, ktorú tu vedieme, je o súdržnosti našich spoločností vzhľadom k budúcnosti. Je to o tom, ako budeme spolu žiť. A vieme, že európske spoločnosti sa stávajú čoraz rozmanitejšie. Musíme sa poučiť z minulosti. Nemáme čas e, ďalej robiť chyby zo sociálneho alebo ekonomického hľadiska len úspešná migrácia v európskych krajinách umožní z migrácie urobiť príležitosť. Príležitosť pre nich i pre európsku spoločnosť a ekonomiku. V skutočnom duchu solidarity je na nás všetkých, aby sme z migrácie urobili európsky úspešný príbeh, pretože je to o budúcnosti Európy ako celku. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Pred niekoľkými dňami Libe výbor, delegácia výboru eh, Libe i ja osobne sme navštívili Grécko. Eh, bol to veľmi citlivý okamih, keď vláda pre, prevera, dostáva eh, financie, ale samozrejme rieši utečeneč, utečeneckú krízu. Počuli sme od mm, ministra zodpovedného za migráciu Grécka,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 som sa vám, Klot srdečne poďakoval. Chcem sa poďakovať aj Európskemu parlamentu za zorganizovanie tejto konferencie a za pozvanie na ňu. Je to skutočne komplikované. Už som to často spomínal. Grécko mm, sa nachádza v komplikovanej situácii, pokiaľ ide o administratívu. Všetci sme e, boli e, nepripravení, celá Európa a aj Grécko. Ako už e, povedal pán Juncker, opätovné presidľovanie, na to sme neboli pripravení, vznikli komplikácie, potiaže. Všetci sme boli prekvapení. Už 20 rokov eh, panujú vojny od Afganistanu po, po Líbiu. A, mm, myslím, že na nich majú svoj podiel aj európske štáty. A teraz hovoríme, že sme prekvapení. Ako o, eh, bolo vôbec možné, z, ako je možné postarať sa o to, aby sme takýto prekvapení viac neboli a aby sa nám podarilo zabrániť vojnám. Prečo sme boli e, prekvapení? Vieme, že existujú klimatické zmeny, vieme, že chudoba, korupcia vedú k tomu, že stá tisíce ľudí sú nútené k e, migrácii, sú nutené opustiť svoje e, domovy. V 2015 milión utečencov e, prešlo Gréckom. E, krízu sa nám podarilo zvládať e, len s prostriedkami Európskej únie, najmä na začiatku tam bola veľká solidarita zo strany nášho národu, zo strany národov, spoločenstva národov a nepripustili sme žiadne rasistické a ksenofóbne prejavy. A teraz sa treba pozrieť na to, čo sme zvládli, aké chyby sme urobili, lebo samozrejme, že sme chyby urobili, to sa, e, tomu sa nedá zabrániť, ale o to tu v dnešnej diskusii nejde. E, rada prijala e, rozhodnutie k zavretiu balkánskej trasy. Počet utečencov poklesol ale 60 e, e, e, tisíc ich sa ocitlo tým pádom v iných krajinách od rezany od ostatných. V rámci niekoľkých mesiacov sa nám v Grécku podarilo vybudovať 50 tisíc nových miest pre utečencov. Nie sú to vždy dobré eh, miesta, ale predsa len sa nám darilo eh, tie problémy riešiť a každý deň sa pokúšame zlepšovať sa, riešime otázky administratívy a o, máme už aké také skúsenosti, ktoré sme ale v minulosti eh, nemali. Dohovor medzi Európskou úniou a Tureckom umožnil miernu kontrolu utečenských prúdov a situácia sa zlepšila. Tie množstva, ktoré sme museli predtým zvládnuť, boli obrovské. Už som to spomínal, keď sme začínali, tak sme mali eh, približne tisíc eh, miest pre utečencov a teraz 50 eh, tisíc 5 mesiacov po rozpustení tábora v Idomeny. V 2013 sme teda začali e, s 200 pracovníkmi, teraz ich máme medzičasom 800 a pri spracovaní žiadosti o azyl máme pomerne dobré lehoty, keď to porovnáme s inými európskymi e, štátmi. A sme krajinou s druhým najväčším počtom žiadostí o azyl. Pomáhame aj e, prostredníctvom poskytovania lekárskej starostlivosti. Deti majú možnosť navštevovať školy, ubytovne sa stále zlepšujú. Predtým sme mali horšie záchytné tábory, teraz už sú na tom lepšie. Tiež už sú k dispozícii aj byty pre uchádzačov o azyl. 1300 detí bez e, sprievodu a mm, celý rad zlepšení teda už sme e, e, zaznamenali. Samozrejme, nedá sa konštatovať, že všetko pôjde takto hladko. A ďalej, ak do septembra príde ďalších 700, musíme sa ďalej snažiť. A naše aktivity pri zvládaní týchto migračných tokov závisia od jedného faktora, ktorý musíme predpokladať, ale ktorý sa dá predpokladať len veľmi ťažko, a to prílev pristiavalcov, tie počty Európska únia nás e, v tomto veľmi podporila. Ehm, počiatočné, počiatočná spolupráca bola e, komplikovaná, ale naša organizácia sa dočkala podpory. Avšak tento problém nebol prerozdelený na všetkých. Európska únia nás podporovala prostredníctvom EASY, prostredníctvom Frontexu. To fungovalo dobre, ale problém um, nezmizol. A teraz sa pokúša presadiť solidaritu solidarita prostredníctvom sankcií. Ale to e, nie je tá Európa, ktorú by sme si e, želali, keď musia byť najprv e, sankcie, aby sa preukázala solidarita. Chcem upozorniť na jednu vec, už to spomínali predrečníci Afrika, Líbia, Taliansko, táto trasa mm, a cesta cez Turecko, Egejské more e, Grécko do e, Európy e, je obmedzený, takže dohovor s Tureckom aj naďalej platí. Tam sú rôzne e, rozporné e, názory na to, ale chcem povedať, že podľa nášho názoru je to dobrý dohovor. Áno, a keď sú nejaké slabé miesta, tie existujú, sú tam aj e, šedé nevyriešené veci v tomto dohovore, ale tie treba riešiť, keď dôjde k problémom. Pozrime sa na dohovor z Tureckom eh, z 2016 do 2017 eh, stále ešte prišlo 200 tisíc eh, utečencov, ale predtým mm, ich bolo takmer milión pred 2016. Myslím si, že ľudské práva sú veľmi dôležité, ale sme v tom trochu pokriteckí Vždy sa začíname starať o ľudia až vtedy, keď tí ľudia sú zaťažou pre Európu, ale tí ľudia, mm, o nich by sme sa mali postarať už skôr, keď odchádzajú zo Sudánu, z Afganistánu, z ostatných krajín. Čiže Európska únia by už v týchto krajinách mala pôsobiť e, tým smerom, aby boli dodržiavané ľudské práva ak sa nám nepodarí podporiť ľudia, migrantov tam, aby e, boli dodržiavané ich ľudské práva tam, kde e, žijú, skôr než sú nútení e, vstúpiť na nejakú palubu lode a mali by sme mať takéto centrá v Európskej únii podľa Ženevského dohovoru ale ak sa nám nepodarí riešiť situáciu e, týchto ľudí, potom ich prenechávame obchodovaniu s ľuďmi, ilegálnemu obchodovaniu s ľuďmi. Mm, skôr než tí ľudia vstúpia na palubu lode, e, mali by e, byť utečencom ponúknuté bezpečné koridory, bezpečné možnosti príchodu E, dohoda s Tureckom môže z e, podmienky určitých vylepšení zohrať túto úlohu. Na záver by som chcel povedať, pán e, predsedajúci, že aj v novom dublinskom systéme Európa bude podporovať pristahovalcov, ale neprerozdeľujú sa. Keďže sa neprerozdeľujú, tak to skrachuje aj v novom dublinskom dohovore, tak ako to bolo v minulosti. Viem, koľko veľa práce ste tu odvedli v Európskom parlamente, pokiaľ ide o azylový systém a o Dublin. A viem aj, ako pani Wikström e, sa e, snažila. My potrebujeme vašu pomoc. My sme ten priamy kontakt e, s našimi občanmi a potrebujeme pomoc. Musíme tieto dve tendencie e, združiť a podpora krajín, ktoré prijímajú utečencov, musí ísť e, ruka v ruke s opatreniami na prerozdeľovanie utečencov. Máme veľmi veľké problémy e, v rámci našej spolupráce s Európou, s komisiou, s inštitúciami, ale o, poučili sme sa a učíme sa a stále, a to na oboch stranách, tak u nás ako aj v Európe. A chcem povedať, že problémy, ktoré sme mali počas našej spolupráce, boli problémy, ktoré sme sa naučili riešiť a našťastie pán Avramopoulos, pán Stializis a pán predseda Juncker nás podporovali v rámci našich aktivít. Tešíme sa, že sa nám darí riešiť problémy, že nerobíme kroky späť a že sa stretávame so stále väčším porozumením. Chcem ale povedať, že ešte stále je tam jeden problém, ktorý sa nám vyriešiť nepodarilo a síce, že nemáme tú skutočnú Európsku úniu, ktorú si ale musíme predsa chrániť ako oko v hlave, aby sme vyriešili všetky problémy, ktoré máme a teda aj problém s migráciou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister. Asi ste e, e, zistili, že obaja hovorili e, dlhšie, obaja predrečníci a neprerušil som ich. A teraz sa obraciam na vás. Máme 39 rečníkov nahlásených. Mm. Nebojte sa, všetko dobre prebehne. Každý máte do štyroch e, minút. E, môžete hovoriť aj len dve minúty, ale 4 minúty maximálne. A keď tieto uplynú, tak vás preruším a pristúpime k nasledujúcemu rečníkovi. To vám sľubujem. E, pracovali sme, teda máme tam ľudí, ktorí veľmi neunavne pracovali na tejto agende a chceme naozaj si vypočuť každého. Máme tu aj hosti z krajín, ktorých sa táto problematika dotýka, takže e, chceme zabezpečiť, aby všetci e, mali e, možnosť dostať sa k slovu. Budem stále po troch rečníkoch spomínať, takže najprv Eli Schlein, Cecilia Wikström a začneme Robertou Mecela. Je tu, Roberta, nech sa páči ako prvá. Ďakujem pekne. Ten rozsah situácie, s ktorou sa stretávame, je obrovský. Ľudia umierajú na mori, stovky ľudí u mierajú a my politici musíme zaujať postoj a zabezpečiť, aby, týchto, aby títo ľudia neboli len e, číslami v štatistike bez mena. Čo som sa naučila v tých rokoch e, moje funkcie ako poslankyňa, že sa migrácia nedá vyriešiť rýchlo, že nikto nemá žiaden zázračný liek e, na tento problém. Musíme prestať myslieť tým spôsobom, že žiadne núdzové riešenia pre núdzové situácie musíme mať tie európske agentúry ako Európsku agentúru pre azyl, ktorá bude mať postačujúci personál, aby sa vyriešila problematika azylu. Dôležité tá musí byť solidarita, z ktorej musí vychádzať každá akcia. Musia to byť e, opatrenia, ktoré sú zamerané na zločinecké siete. E, je potrebné prijať opatrenia pre tých, ktorí e, potrebujú ochranu a pre tých, ktorí prichádzajú do Európy, aby, robia, musím, aby robili, musíme medzi nimi rozlišovať nesmie e, to byť e, právo e, migrácie pre všetkých. Ak pôjde o migráciu za účelom práce, musia to byť členské štáty, ktoré budú kontrolovať svoj trh práce a ktoré zabezpečia, ako zaplnia medzery na trhu práce. Musíme sa snažiť aj o lepšiu relokáciu tých, ktorí majú nárok na poberanie e, e, e, príspevku, ktorí sú odkazaní. Musíme zlepšiť bezpečné cesty perichodu. Ak sa nám to podarí, tak ľudia už nebudú nútení nastupovať do tých zlých lodí a tiež e, bezpečnosť, e, e, teda obavy z bezpečnosti medzi našimi obyvateľmi musíme riešiť v, e, e, e, teda tieto body v našej diskusii ignorujeme. Nemôžeme tieto body prenechať extrémistom a populistom. Čiže aj šengenské hranice musíme posilniť. Musíme vedieť, kto si zasluhuje ochranu v Európe a musíme poznať tých, ktorí túto ochranu poberať nemôžu je potrebné postači, e, dať postačujúci e, čas e, na to, aby sme sa dopracovali k dobrým riešeniam. Pokiaľ ide o EU teritorium, potrebujeme nový prístup k integrácii. Je to dvojsmerná cesta. Každý každého práva musia byť ochránené, ale je tiež férové, aby sme očakávali od každého, aby rešpektoval práva, z ktorých vychádza Európska únia. Tiež musíme sa zaoberať príčinami tohto tejto migrácie. Treba vyriešiť geopolitické problémy našej doby. To znamená, že sa musíme pozrieť aj na externú dimenziu tohto problému. Musíme pomôcť budovať kapacity v tretích krajinách, ktoré umožnia, eh, aby ľudia požiadali o azyl aj v tretich krajinách, krajinách bližších k ich domovom, eh, pretože musíme skutočne sa snažiť urobiť s tými peniazmi to najlepšie, čo sa eh, dá. Pokiaľ ide o Afriku, ďalšie ďalší krok je, že musíme e, mm, investície tam e, popohnať v v podstate akýsi maršalov plán pre Afriku. Mm, a ak si jedno posolstvo môžeme dnes odniesť z tohto stretnutia, pán e, minister, potom je to posolstvo, že migrácia je o všetkých, je to otázka týkajúca sa ľudí a Európa musí byť vzorovým príkladom riešenia tohto problému pre celý svet. Ďakujem pekne, eh, Roberta eh, aby vedeli eh, všetci, ktorí to pozerajú cez web streaming. Pani Roberta je poslankyňa Európskeho parlamentu a zaoberá sa práve problematikou grácie. A druhou rečničkou je e, pani Kajenge, ktorá ale e, dnes nemohla byť prítomná, takže Eli Šalan e, bude hovoriť na miesto nej. Takže Eli Schlein, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Šesť členských štátoch riešilo najvyššie veľké percentstvo zo všetkých. Či otázka je, je toto spravodlivé? Podelenie sa o bremeno na základe článku 78 na 80 nie. V septembri v New Yorku minulý rok bol zorganizovaný prvý summit o utečencoch a migrantov, pretože 86% všetkých vysídlených ľudí sú v rozvojových krajinách a prezidenti a premiéry všetkých štátov sa zaviazali, že príde k férovejšiemu rozdeleniu zodpovednosti na globálnej úrovni. Ale ako má EÚ robiť svoju časť, pokiaľ všetky politiky e, Rady EÚ a komisie idú smerom k externalizácii našich hraníc a zodpovedností. Dohoda EÚ-Turecko e, s Líbiou, migračná zmluva, kontroly nepripustnosti, neustále e, používanie konceptu tretich krajín. To sa zdá, že je jediné, čo na čom sa rada môže dohodnúť. A to je hamba. Je nepriateľné, že vlády dokonca nerešpektujú ani svoje vlastné záväzky, pokiaľ ide o relokáciu. Za 1,5 e, roka presunuli iba 20 tisíc ľudí, zatiaľ čo Kanada 40 tisíc umiestnila za jeden rok. Čiže nie je to problém čísiel alebo nástrojov, ale je tu nedostatok politickej vôle a je to sebeckosť jednotlivých štátov. Je to výzva, ktorú jeden členský štát nevyrieši. A keď príde k rovnomernému zdieľaniu bre, e, bremenu. Ako mnohé príbehy hovoria, e, dobre, zriad, dobre príjmanie, dobre zvládnutné príjmanie migrantov je výhodné pre komunity. Tento parlament hlasoval viac ako raz, že je potrebné komplexné riešenie, holistický prístup a chcem vyzvať komisiu, aby sa vrátila k duchu a e, nenasledovala to, čo rada často vyjadruje. Niektoré vlády si myslia, že môžu len zdieľať výhody spoločnej únie a nie zodpovednosti. To je detské. V prvom rade treba povedať, že pos- musí sa posunúť humanitárne opatrenie, najmä v mori. Z- zo strednodobého hľadiska treba prekonať pokrytectvo dublinského systému a ísť smerom k centralizácii zodpovednosti na úrovni EÚ. Preto bojujeme za to, aby sa zrušilo prvé kritérium pre, pre, kritérium prvej krajiny nelegálneho vstupu a aby sa nahradilo novým pravidlom, ktorý zohľadní, uh, zohľadní dané väzby žiadateľa o azyl. Medzi Talianskom a Švajčiarskom na hraniciach 5000, ľudí radšej spalo na uliciach. Uh, radšej títo ľudia takto to riešia, ako by dva roky čakali, kým si ich zjednotia rodiny. To, čo potrebujeme, je právna cesta, pre tých, oficiálna právna cesta. Je to jediný spôsob, ako zabraniť pašerákom. No a potom z dlhodobého hľadiska musíme riešiť konflikty, dopady klimatických zmien, globálne nerovnosti. Ale stanovať kondicionality pri posilňovaní e, manažmentu hraníc v Afrike to nevytvorí príležitosti pre mladých Afričanov. Ani e, školenia líbyjskej hraničnej stráže, ktorá striela do utečencov. Musíme pracovať na európskych politike. Obchodná, fiškálna, rozvojová politika v rámci novej agendy udržateľného rozvoja. EÚ môže urobiť lepšie Takže kolegovia, to, čo ide, nie je len efektívnejší európsky azylový systém, ale ide o budúcnosť Európskej únie. Nastáva okamih, kedy môžeme ukázať európskym občanom, prečo únia je potrebná, riešiť e, spoločné výzvy spoločnými riešeniami. Ďakujem. Thank you very much, Ellie. Um... Ďakujem veľmi pekne, Eddie. Uh, z kolegyňa Cecília Capstring, ktorá je z EPP a mimoriadne dôležitú prácu vykonáva a Cecília Capstring, mi sa páči, máte slovo, ďakujem. Pán predseda, my nemôžeme a nesmieme byť naivní, pokiaľ ide o výzvy, ktorému čeli, ktorým čeli náš kontinent, pokiaľ ide o migráciu, ale zároveň nemôžeme a nesmieme dovoliť, aby strach a populizmus diktovali naše reakcie keď vrcholila utečenická kríza v roku 2015, asi 1,3 milióna žiadateľov o azyl sa dostalo na naše pobrežia. EÚ nezažilo, nezažila od konca druhej svetovej vojny takúto situáciu, takýto počet. A 1,3 milióna žiadateľov o azyl na kontinente 500 miliónov občanov nepredstavuje ani 0,1 ani nepredstavuje ani 0,3 populácie EÚ. Pokiaľ by sme zdieľali spravodlivo našu zodpovednosť v tomto okamihu naprieč členskými štátmi EÚ, znamenalo by to, že mesto s 10 tisíc obyvateľmi by prijalo e, ďalších 30 ľudí, to znamená niekoľko rodín. Bolo by to tak nemožné? Zlyhali sme v roku 2015, pretože naša azylová politika bola v princípe chybná. Zlyhali sme, pretože sme nezdielali zodpovednosti férovým spôsobom a zlyhali sme, pretože neexistovala vôbec solidarita medzi členskými štátmi. Súčasný dublinský systém vedie ku chaosu a vedie ako faktor pre tých, ktorí vedia, že v praxi si môžu vybrať, ktorý, do ktorého členského štátu chcú ísť, keďže to viedlo k absurdnej situácii, kde každý členský štát má motiváciu neregistrovať žiadateľov o azyl, pretože to implikuje, že budú zodpovední e, za hodnotenie ich žiadosti. Myslím, že sa dá jasne povedať, že nebude žiadne bezpečnostný screening, bezpečnostné kontroly, pokiaľ ľudia nebudú registrovaní. Dobrá správa, pán predseda, je, že ďalší, iná politika je možná. Dobre riadený systém, kde organizovaný systém, kde každý členský štát zoberie svoj diel zodpovednosti za žiadateľov o azyl, nám umožní, aby sme promptne robili bezpečnostné kontroly všetkých, ktorí prichádzajú. Dá nám kontrolu nad touto situáciou a uistí žiadateľov o azyl, že dostanú férový azylový proces, odhľadnúť od toho, z akého členského štátu eh, pochádzajú eh, a ktorý bude riešiť ich žiadosť. Férový azylový proces neznamená, že každý bude môcť dostať, ale to znamená, že každý, kto splňa požiadavku na získanie medzinárodnej ochrany, bude môcť zostať a tí, ktorí nárok nemajú, e, budú navrátení rýchlým, ale dôstojným spôsobom. Všetky politické boji je z posledných rokov, všetky ad hoc opatrenia, ktoré boli zavedené a si a situáciu a podmienky a príjmania sú všetky výsledkom absencie dobre fungujúceho spoločného azylového systému. Európsky, Európsky parlament a negociačný tým, ktorý vediem ako spravodajkynia k Dublin nariadeniu, bude konštruktívny pri všetkých rokovaniach s členskými štátmi, ale budeme pripomínať členským štátom, že solidarita v oblasti azylu je zásadnou hodnotou zakotvenou v zmluvách a preto by nemala byť nikdy voliteľná. Nebudeme akceptovať žiadne zoslabené kompromisy len preto, aby sa nejaký kompromis našiel, pretože budúcnosť tohto kontinentu závisí od spoločných zodpovedností a preto, že občania očakávajú od nás, že tento systém napravíme, systém, ktorý je nefunkčný. Niekto to už povedal dnes po obede. V prvom rade by sme mali mať nádej. Dovolte mi dodať, EÚ by mala viesť príkladom. Thank you very much, Cecilia. Three very strong opening Áno, ďakujem veľmi pekne za tieto príspevky a teraz po dvoch minútach Jose Carrera z Európskeho azylového úradu a Európskej výskumnej siete, čiže Jose Carrera. Dve minútky, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa snažím hovoriť veľmi rýchlo, aby sme rýchlo postupovali. Aj dnes budem hovoriť rýchlo, aby sme zabezpečili, že tento príhovor bude dávať zmysel. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma pozvali, že tu môžem byť a možno by som rýchlosti povedal, E, že by som sa chcel poďakovať tak predsedovi komisia, ako aj predsedovi e, parlamentu, pani Mogheriniovej, pánovi ministromi a pánovi komisárovi. Chcem uznať veľké e, kus práce, ktorý ste vykonali, ale viem, že je potrebné urobiť ešte oveľa viac. Do určitej miery tu sme si vypočuli rôzne názory, ale je to spoločné posolstvo a ja si stále spomínam, v apríli e, roku 2015 sme mali 10-bodový akčný plán zo strany komisie a potom e, prišla dokumentácia, ktorá sa venovala e, migrácii a potom samozrejme boli vytvorené hotspoty, potom sme mali summit k západnému Balkánu a až do marca 2016 sme vypracovali dohodu s Tureckom, legislatívny návrh v lete minulého roku a potom tu sme mali Valecký summit ešte pred druhým Valeckým summitom začiatkom tohto roku. Takže všetky akčné plány, závery a čo sme mohli pozorovať, to je reakcia, európska reakcia, ktorá bola veľmi intenzívna a zakladá sa na troch základných pilieroch časť, prvý pilier sa zaoberá mechanizmom reakcie na túto migráciu, potom e, či už boli tieto kontroverzné alebo nie, dosiahli sme naozaj značného pokroku, hlavne v tých, čl- v tých štátoch prvej línie. A potom tu máme reformu, ktorá prebieha, to je súčasť druhého piliera. Samozrejme máme tu tretí pilier, ktorý sa zaoberá tými príčinami a externou dimenziou migrácie. Musím povedať, a že v týchto troch e, pilieroch som bol um, prítomný. Tuto máme e, dôležitých aktérov e, v riadení toch, tejto krízy a my sme v ústredí a diskutujeme to a musíme prijať tieto legislatívne akty, aby sme riešili aj príčiny tejto migrácie. Takže ďakujem veľmi pekne za slova, ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma sem pozvali. Predseda, ďakujem veľmi pekne. A teraz Filip de Brucker. Ďakujem veľmi pekne, veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predseda, pán Morales, ja budem hovoriť rýchlo, ako právnik eh, zo siete kolegov čl- všetkých členských štátov, teda právnickej siete a eh, chcem vám poskytnúť náš názor, akým smerom sa uberáme. Naša analýza je nasledovná. Kríza, eh, ktorú práve prežívame, nie je kríza utečenecká, ale je to inštitucionálna kríza a my Momentálne sa nachádzame vo fáze, kedy Európska únia sa mení. Mení hlavné zásady sa menia. Za normálnych okolností európske politiky pán, pán mm, De Brucker je na 216, eh, aby vás teda 200, 200 250 250, aby vás kamera našla. Takže momentálne sa presúvame od implementácie európskych politik členskými štátmi, aby sme zdieľali tieto implementačné politiky na úrovni Európskej únie a to je veľká zmena. Táto tranzícia, tento pre, prechod sa práve deje a my m, mm, práve sme e, v tuneli, ale už vidíme svetlo na konci tunela. Čo je dôležité, je solidarita. Toto sa veľmi často využíva, toto slovo používa a ja musím povedať, že Nemyslím si, že vychádzame z toho správneho východiska, pretože Európska rada hovorí o solidarite a zodpovednosti a chce e, pokračovať proti týmto dvom smerom. Ale keď sa pozrieme na článok 80 e, zmluvy, tak tam je zásada solidarity a spravodlivého zdieľania zodpovednosti. To nie sú dva protichodné princípy, to je jeden jedinký princíp. A teraz sme si všimli, spomenuli, že rada v rámci Bratislavskej deklarácie vy, vypustila tie slova spravodlivé zdieľanie. Tam je len solidarita a zodpovednosť. A prečo by sme mali hovoriť, že solidarita by mala byť práve, že tá by mala byť podporená tým, touto spravodlivou, ro, spravodlivo rozdelenou zodpovednosťou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Helga Stevens, Martins eh, a Dimitris Dimitriades. A EKR, dve minúty. Dank u voorzitter. My, my apologies before you start, sorry. It was Helga Stevens, Laura... Helga Stevens, Laura Ferrara a Martin Klus. Takže sa vám ospravedlňujem. Prosím, Helga Stevens. Ďakujem pekne, pán predseda, drahí kolegovia, dámy a páni. Som veľmi šťastná, že môžem byť medzi vami za týmto okrúhlým stolom. Pre mňa je veľmi dôležité, aby som mohol si vypočuť vaše úvahy ohľadom <clears throat> zrýchleného návratu a takisto o rôznych e, činnostiach. Všetky úrovne administratívy, ako aj vládne zložky musia sa zúčastniť na registrácii e, týchto príchoziacich. Musíme v každom prípade zlepšiť výmenu informácií. Dámy a páni, myslím, že by sme mali oveľa viacej dohľadať na naše hranice a posilniť e, tieto hraničné kontroly, ak chceme zabezpečiť koheziu našej spoločnosti a ak chceme naozaj privítať alebo poskytnúť priestor tým ozajstným migrantom, ozajstným pristahovalom pristahovalcom, utečencom. A hlavne musíme sa zamyslieť nad tým, ako sa dostávajú tieto osoby do Európskej únie. E, po určitom množstve zadržaní sme hovorili o princípe nenavrácania, avšak teraz, keď sa pozrieme na to, čo sa deje na greckých, grecko-tureckých hraniciach, sme si uvedomili, že musíme naozaj e, pristúpiť dohode s Tureckom je to jediný spôsob, ako nám zabezpečíme kontrolu našich vonkajších hraníc a to je pre nás to naliehavé a potrebné. Migranti sú častokrát navrácaní do oveľa uh, istejších krajín, avšak námorné právo, keď hovoríme o, o záchranných akciách na mori, jasne stanovuje otázku istého prístavu. A niektorí sú síce vylodení v Taliansku uh, s, alebo po dohode s Tureckom. Teraz už viac menej automaticky uh, je od uh, alebo vylodený na európskom pobreží s pomocou mimovládnych organizácií. Avšak momentálne my, ako keby sme sa hrali na pašerákoch. My nemôžeme len obmedzovať eh, našu diskusiu na dogmu práva na azyl. Ďakujem. Thank you, Helga. Sorry for the earlier interruption. Thank you very much. Ďakujem, Helga, Lorka, Lora Ferrara, koordinátorka a spravodajkynia pre azylovú politiku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa takisto domnievam, že je potrebné hovoriť o vôli, nie o riešeniach. Pretože pokiaľ ide o riešenia, tie sú v súlade s vôľou. Vôľa, ktorá by sa nemala obmedzovať len na diskusiu, či budeme viacej alebo menej príjmať utečencov o azyl. Ale musela by to byť diskusia, ktorá by mala byť s iným smerom. Vôľa, ktorá by sa mala rovnať vôle čeliť tejto, tomuto javu. V migračných tokoch v tých všeobecných termínoch, alebo či chceme pokračovať tým, že budeme zneužívať migračné toky, tak ako to bolo doteraz v všetkých členských štátoch. Využívanie na politické účely. Častokrát, keď sa blížia voľby, keď chcete získať záujem voličov, častokrát je využívaná táto karta utečencov a migrantov. Ak chceme pokračovať v, tej, v tomto smere, mali by sme si položiť túto otázku, alebo chceme taký všeobecnejší prístup zabezpečiť vôľu, chcieť nájsť riešenie na riadenie migračných tokov v rámci EÚ, všeobecné, európske. Teraz e, by sme si mali uvedomiť, že členské štáty sa musia k tomu vyjadriť. Oni sú súčasťou Európskej únie a pre nich je veľmi dôležité, aby sa nad tým zamysleli. Zajtra začína veľmi dôležitý summit. Summit, ktorý bude práve zastávať e, národné záujmy. Avšak tie riešenia už sme našli. Máme ich pred sebou. Avšak priejdime už ku konkrétnym krokom. Máme e, systém relokácie 100 tisíc utečencov a len 7 tisíc bolo relokovaných v Taliansku a 10 tisíc v Grécku. Hovoríme o Dublinskom dohovore, avšak a Európsky parlament sa veľmi zasadzoval o to, aby sme reformovali toto nariadenie, ktoré už je mŕtve, ktoré už vôbec nefunguje. A naďalej v podstate je tu a má mm, <clears throat> nepriaznivé dopady na celú Európsku úniu. V rámci Európskej rady sa zdá, že je potrebné najprv mať tú vôľu niečo urobiť, pretože sa nechce urobiť niečo preto, aby sme zaviedli automatický a povinný mechanizmus eh, v rámci užite- eh, žiadateľov o azyl a ich relokáciu v rámci členských štátov. Hovoríme o reforme Frontexu. Dnes tu bol predseda Juncker, už hovoril o pobrežnej stráži Európskej únie ako u o úžasnej stráži alebo ochrane pre Európsku úniu. My v Taliansku nie sme schopní už e, zabezpečovať ochranu našich vonkajších hraníc. Taliansko je e, totiž to poloostrovom, z troch strán nás obmýva more, potom sú tam dve ďalšie ostrovy a preto je pre nás a objektívne veľmi ťažké pre takú krajinu ako je Taliansko toto zabezpečovať a máte efektívnu kontrolu nad všetkými Eh, kúskami pobrežia eh, a vzhľadom ešte aj na našu blízku pozíciu k Líbii. Myslím, prepa- prepačte, eh, ja som myslela, že mám 4 minúty k dispozícii. Máme tu 100 tisíc ľudí, ktorí sa snažili dosiahnuť európsku pôvodu v roku 2016 a pritom Frontex tam je len pár ľudí. Na druhej strane je Turecko, ktoré by mal byť našim nápomocným partnerom. Je to však užitočné z krátkodobého hľadiska, však to nie je riešenie z dlhodobého hľadiska. A je to riešenie pre koho? Pre balkánsku cestu? Určite nie pre stredozemnú cestu. Až doteraz už sme vynaložili skoro 4 miliardy na <clears throat> tento boj, na záväzky, ktoré boli prijaté len zo strany jedného členského štátu. Avšak mali by sme sa zamyslieť nad príčinami tohto, týchto eh, týchto pristahovaleckých tokov, mali by sme bojovať proti xenofóbii, mali by sme sa snažiť spolupracovať a dodržiavať eh, dohody. Uh, Spomeňme si na článok 80 zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý hovorí o solidarite a o zodpovednosti medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie. Mali by sme dodržiavať vždy dohody a nielen vtedy, kedy nám to vyhovuje, pretože inak len legitimizujeme toto podozrenie, že Európska únia je silná aj slabá, avšak eh, nevie eh, udržať solidaritu s tými slabými. Ďakujem. Thank you, Laurie. It's very... Ďakujem. Lora. Poprosím kolegovia, e, naozaj dodržiavate pridelený e, rečnícky čas. Nasleduje e, Martin Klus, člen poslanec Slovenského parlamentu za skupinu ECR. Tu na dve minúty, nech sa páči, máte slovo. Príjemný dobrý deň prajem. Ďakujem veľmi pekne za slovo. My na Slovensku hovoríme, že tam, kde končí komunikácia, začína konfrontácia, preto sa veľmi teším zameraniu tejto, tejto našej konferencie, tohto nášho dnešného spoločného stretnutia. Ja prichádzam z krajiny, ktorá dlhodobo prezentuje odmietavý postoj voči povinným kvótam. Súvisí to najmä so skúsenosťami krajín Strednej a Východnej Európy, tými, ktoré sme ponúkli v rámci akejsi solidarity a pomoci Eh, napríklad Slovenská republika eh, prijala niekoľko desiatok eh, migrantov, utečencov, keď chceme z Iraku, ktorí sa po istom čase dokonca vrátili do Iraku alebo sa nám rozprchli po západnej Európe. Podobné skúsenosti má Česká republika, Lotyšsko a niektoré ďalšie krajiny. Aj preto hovoríme, že nie je dobré, aby sme o migrantoch alebo utečencoch hovorili ako o vreciach zemiakov, ktoré môžeme premiesňovať z jedného miesta na druhé, častokrát proti ich vôli tieto skúsenosti hovoria jasnou rečou, prečo krajiny Strednej a Východnej Európy majú do istej miery odmietavý postoj, ale netreba zabúdať na to, že práve počas slovenského predsedníctva sme prezentovali systém tzv. flexibilnej solidarity, ktorý ponúkol e, solidaritu v tých možnostiach, ktoré krajiny Strednej a Východnej Európy majú. E, ja by som rád doplnil aj to, že pokiaľ sa e, napríklad reforma Dublinu, o ktorej tu hovoríme, spája aj s tým, že by sme mali mať povinnosť prijať migrantov, a ak tak neurobíme, tak musíme za to zaplatiť pokutu. Tak toto je len voda na mlyn radikálom, extrémistom, neonacistom a fašistom v našich krajinách, ktorí tvrdia, že zlá Európska únia nám chce diktovať, ako vlastne máme na území našich krajín žiť. preto by som veľmi ocenil, ak by sa aj na tejto našej konferencii podstatne viac hovorilo o pozitívnych momentoch migrácie a o tom, ako celý tento problém riešiť. My dlhodobo hovoríme, že jedna z možností sú legálne migračné trasy že sú to dohody, takú ako máme podpísanú s Tureckom aj s inými krajinami. Preto oceňujem, že sme tu dnes mali aj e, kolegov z Líbie. A takisto hovoríme o tom, že e, podobne ako v prípade Austrálie a niektorých ďalších krajín by sme mohli uvažovať o vybudovaní azylových táborov mimo Európskej únie, pretože e, toto je to, čo by mohlo odradiť práve prevádzačov od ich špinavého biznisu s ľudskými životmi a keď som hovoril o pozitívnom poňatí migrácie, mne chýba diskusia napríklad na také dôležité témy, ako bolo zrušenie vízovej povinnosti voči našim susedom, občanom Ukrajiny a našim priateľom, občanom Gruzínska. Toto sú práve veci, ktoré by sme mali, mali zdôrazňovať podstatne častejšie a ktoré eh, prinesú do diskusie o migrácii a o, o eh, azylovom konaní aj pozitívnu konotáciu v krajinách Strednej a Východnej Európy. Ďakujem pekne. Nasleduje e, Dimitri e, Georges Kamienes. Je to podpredseda Cyperského parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Grécko a Taliansko sú krajiny, ktoré, eh, ktorých sa kríza dotkla najviac. S tým môžeme súhlasiť. systém musíme reformovať. Zodpovednosť a solidarita všetkých členských eh, štátov musia sa aplikovať. A to eh, sa týka aj Európskej únie. Geografia je jediným faktorom, ktorý je tu nemenný mm, Azylový systém nemôže dobre fungovať, keď nebudeme mať automaticky záväzný a férový systém pre rozdeľovania azylantov. V krajinách východného stredomoria je situácia nestabilná. E, tam to musíme ďalej sledovať, najmä sa snažiť lepšie aplikovať turecko-európsky dohovor, podpora hraníc, to je veľmi dôležité. A stále viac ľudí prichádza aj e, z e, Cyperu, cez, e, cez, na Cyprus, cez more, z Turecka. Čiže tu sa už otvárajú nejaké nové migračné cesty, tak tam sa na tieto musíme zamerať Európska únia sa musí snažiť zvládnuť túto krízu ako celok s citeľnými výsledkami, so spoločnými strategickými cieľmi do budúcnosti. Musia nám pomáhať pri tom technológie, musíme mať menej byrokracie. Tieto výsledky budú hodnovernejšie keď sa za ne bude zasadzovať celá Európska únia. Ďakujem pekne. Ďakujem. Georgios Kaminis, atenský primátor. Ďakujem pekne. Ako viete, Ateny, Aten sa dotkla táto kríza. Nemali sme predchádzajúce skúsenosti s riešením utečeneckej krízy takéhoto e, e, rozsahu. E, museli sme v v lete 2015 byť prvými, ktorí reagovali bolo to našou povinnosťou. Nemali sme žiadne zdroje, nemali sme kompetencie, neexistovala žiadna národná stratégia na začiatku, ale bola to otázka ľudských práv, dôstojnosti ako i sociálnej súdržnosti. Prvá, ktorú sme urobili, je poskytli sme mestský priestor pre vytvorenie prvého ubytovacieho centra. Pokračovali sme s internou štruktúrálnou zmenou v meste a vytvorili sme nedávno koordinačné centrum, ktoré všetkých aktérov a organizácie v meste dalo dokopy ale, ale miestne autority, miestne orgány e, zohrávajú kľúčovú úlohu pri tom, čo sa deje. E, toto vedúce miesto miest bolo súčasťou iniciatívy, ktorú Atény vytvorili v roku 2016 spolu so sieťou Eurocities. Táto iniciatíva sa snažila dosiahnuť, aby mesta boli ochotné vítať učiteľcov, aby pomohli s procesom presunu kľúčovú úlohu, ktorú majú mesta pri riešení e, víziev spojených s utečencami, bol, tá ich rola bola e, uznaná prijatím tzv. urbánnej agendy z minulého roka. Preto sme zdôraznili potrebu mať priamy prístup k financovaniu EÚ, aby boli pridelené viaceré kompetencie a aby existovala lepšia koordinácia e, so všetkými stupňami vlády. V Atenách väčšina ľudí bola uviaznutých počas mnohých mesiacoch a dodnes mnohí e, bojujú a nachádzajú sa v, e, z, vo váku. Cítime, že existujú e, modely neúspešnej integrácie, ktoré sú spojené s euroskepticizmom. Musíme si uvedomiť, že migrácia bude jednou z najväčších víziev 20. storočia. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you uh, Mayor. Um, and now uh, Michel Lavoy from the... Michel Lavoy z, z mimovládnej organizácie uh, z Bruselu. Ďakujem pekne, pán predseda. Rada by som trošku presmerovala našu diskusiu o nedokumentovaných migrantoch. Som tu. 496. Uh, Keďže sa zaoberáme do veľkej miery azylovým systémom a uh, viaceré dokumenty parlamentu sa zaoberajú azylom, no musíme si uvedomiť, že neexistuje 100% uznanie azylového práva ani 100% na návratnosť. Čiže budeme vidieť naďalej nedokumentovaných migrantov i v nasledujúcich rokoch v EU a musíme sa zamerať i na nich ako špecifickú cieľovú skupinu, ktorá má ľudské práva. Takže mám štyri stručné body. V prvom rade ľudské práva sa vzťahujú i na nezadokumentovaných migrantov nie je to vec, o ktorej sa dá rokovať. Vychádza to zo štandardov e OSN. Na to, aby sme to mohli robiť v praxi, potrebujeme firewalls, to znamená, musíme sa uistiť, že neexistujú eh, poskytovateľia služieb, ktorí poskytujú imigračným autoritám eh, informácie. A jeden zo spôsobom, ako sa to dá vysvetľovať, sú to obete eh, tzv. Crime Directive. Je to Článok číslo 1. Ako to môžeme naplniť v realite? Môžeme sa snažiť ubezpečiť, aby policia a poskytovateľovi služieb uh, aj vzťah k týmto obetiam. Druhá vec, o ktorej hovoríme v Azile, je, sú, sú oficiálne kanály. Musíme to rozšíriť i na zjednocovanie rodín, i na prácu. Teraz máme e, smernicu o sezónnych pracovníkov, no musíme sa pozrieť aj na ďalšie oblasti ekonomiky, vnútroštátny e, pracovníci je ďalšia. Tretia oblasť sú deti. Deti môžu byť stále zadržiavané v EÚ, napriek tomu, že existuje globálny ľudskoprávny koncenzus, že by to nemalo byť v ich najlepšom ich záujme, je to porušovanie práv dieťaťa. Ako môžeme sa pozrieť na alternatívy, aby to nebolo len zadrženie a prístupy, jednotlivé prístupy, aby deti a ich rodiny, aby mohli byť presunuté z týchto detenčných centier v nasledujúcich rokoch a aby mohli získať z, eh, z štatút rezidenta. No a potom pracovné štandardy. Tie sú samozrejme potrebné pre našich pracovníkov, odhľadnúc od statusu rezidenta. EU lo, e, smernica o práve EÚ obsahuje mechanizmus, pokiaľ ide o možnosti pre nezadokumentovaných pracovníkov, no v teréne to zatiaľ nie je ako možnosť. Nemôžu e, podať žiadosti. Ako sa môžeme pozrieť na túto smernicu, aby sme to za, zabezpečili? Snažilo som sa urobiť špecifické legislatívne prepojenia, ktoré by mohli eh, parlamenty členské štáty nasledovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší trajrešníci Malin Bjork, Joana Gudi a Vincenzo Meloni. Malin Bjork, spravodajca EU Resettlement Framework, spravodajkynia z GUE skupiny. 4 minúty máte. To uvedené tu. Nie je to moje načasovanie. Nech sa páči, je to z úradu predsedu. Ďakujem pekne. Ja by som rada videla názov tohto panelu uh, hovoriť o ochrane utečencov a vybudovať systém príjmania, ktorý je slušný a rešpektuje ľudskú dôstojnosť, pretože o toto ide toto je to, čo nedosahujeme. A pre mňa a mnohých kolegov tu v Európskom parlamente všeobecný smer, ktorým ide EÚ v oblasti migrácie a azylu, nie je v poriadku, pretože sa zameriava na to, aby ľudia boli zadržaní vonku, aby sa k nám nedostali. A vieme, že je tu veľa bojov i na európskej úrovni voči extrémne pravicovým a rasistickým silám, ktoré chcú, aby naše krajina alebo náš kontinent bol zameraný do seba, aby to bola uzatvorená zóna a nejde o to, aby sme sa my prispôsobili ich pohľadu na svet alebo prispôsobili ich politikám a vtedy to zmizne. Myslím si, že to práve naopak. To znamená, že my máme zodpovednosť za to, aby sme poskytli alternatívne pohľady. Musíme byť e, schopní popísať spoločnosti, otvorené spoločnosti, v ktorých chceme žiť. A my všetci máme veľkú zodpovednosť za to, aby sme to teraz urobili. To tiež znamená, a budem teraz hovoriť voči komisii, rade a ďalším kolegom musíme opäť dať na program dňa ochranu e, utečencov a mali by sme hovoriť už o utečencoch ako tých, ktorí kupujú azyl alebo bezpečnostnou hrozbou alebo nelegálnymi. E, myslím, že slova sú dôležité. Ľudia utekajú, pretože nemajú žiadnu inú voľbu. Kolegovia, potrebujeme bezpečnú cestu do Európy. Jediný spôsob, ako skoncovať s pašeráctvom, je mať bezpečné a legálne cesty. Mnohí za to sa zasadzujú, ale existuje len málo iniciatív. Spôsob presídlenia, rámec presídlenia je jediný, ktorý sa zaoberá bezpečnosťou a legálnou cestou. Preto je politicky dôležitý a zároveň je to konkrétna možnosť pre viaceré osoby. Potrebujeme viac bezpečných ciest. Okrem presídlenia, chceme, eh, aby existovali humanitárne víza, humanitárne programy, ako i program zjednotenia rodín. No, vrátim sa ešte k presídleniu. Musím povedať, že za žiadnych okolností by to nemalo byť podmienkou, alebo by, nemal by to byť nástroj kontroly migrácie v readmistných dohodách, alebo aby to zabranilo ľuďom od úteku resettlement. Je to medzinárodná architektúra. Spomenul to UNHCR. Niektoré z našich krajín pracujú na tom už celé dekády. Je to nástroj medzinárodnej spolupráci, ktorý reaguje na potreby ochrany jednotlivca a poskytuje mu trvalé riešenie. To by malo zostať. Členské štáty EÚ by mali vy posilniť svoje úsilie a mali by sme zvýšiť čísla. Kolegovia, tiež musíme povedať nie externalizácii hraníc. Žiadna tretia krajina by nemala byť použitá ako pohraničná stráž EÚ. Európske krajiny nie sú v Turecku, nie sú v Nigerii, nie sú v Líbii alebo v Tunisku. Argumenty rady a komisie v tejto oblasti sú, že to zachraňuje život. Nie. Viac úmrtí ako kedykoľvek prichádza v stredozemí po tom, čo sa uzatvorila cesta medzi e, Tureckom a Gréckom a ľudia stále utekajú, ale sú zadržiavaní inde keď sú mimo nášho zraku, to neznamená, že sú v bezpečnosti. Milície, ktoré pracujú ako menovaná pohraničná stráž, vôbec nezabraňujú umrtie ľudí, naopak spôsobujú viac umrtí. Na záver chcem povedať, je treba, viete urobiť lepšie výsledky, musíte sa prispôsobiť tým, ktorí sú v najťažšej situácii. Máte zodpovednosť za to, aby ženecký dohovor a medzinárodné právo sa dodržiavalo a musíte príjmať rozhodnutia, ktoré skutočne zabezpečia udržateľnú európsku reakciu pri ochrane utečencov a migrantov. Ďakujem. Ďakujem pekne, Malin. A teraz eh, Vincenzo Radoni, náš host e, z Kastílska. 3 e, minútky. Prezidente, grazie, buonasera a tutti. E, dobrý deň, predseda. Budem sa snažiť zabezpečiť reakciu na všetky tieto otázky operatívneho charakteru v tých Eh, príspevkov, ktoré tu boli spomenuté. Pokiaľ ide o kompenzácie, ktoré sa týkajú eh, týchto eh, aktivít, je stanovené, že každá krajina musí si zobrať oblasť zodpovednosti na seba, pokiaľ ide o záchranu. Toto sa nedieje v Stredozemnom mori. Deje sa to, že Líbia a Tunisko obdržali e, dohovor z Hamburgu, ale nikdy sa k tomu neprihlasili, čiže neprevzali na seba zodpovednosť. Následne tam máte tisícky kilometrov štvorcových more, ktoré sa nachádzajú medzi južnými pobrežím Malty a Líbiou a líbyským a tuniským pobrežím. Tieto sú e, oblasťou, kde nemôžu žiadne organizácie eh, kde nemôžu žiadne organizácie zasahovať. Aké budú teda tie, kom, čo sa, o čom hovoria dohovory? Dohovory hovoria o tom, že je potrebné zabezpečiť eh, zásah na mori, pokiaľ ide o naliehavú pomoc, pokiaľ ide o záchranu v rámci svojej oblasti zodpovednosti, ktorú ktorá prináleží každej krajine. Eh, všetky toto využívajú zločinecké bandy a zločinecké bany, e, bandy e, na svojich lodiach, ktoré sú e, častokrát v veľmi úbohom stave plné žien, detí. Ledva sa dá v, v nich niekde preplaviť. Od roku 2007 doteraz už 700 tisíc ľudí sme na takýchto plavidlách zachránili. Následne volanie o pomoc ktoré e, je častokrát zneužívané práve zločineckými bandami, je potom e, vypočuté pobrežnými strážami Talianska, ktoré musia zo zákona zasiahnuť. Keby tak neurobili, tak by mohli mať eventuálne e, problémy, pretože by prišlo k potopeniu, mohli by skončiť na trestnom súde a tak ďalej. Mm, čiže je to aj morálny záväzok zasiahnuť a pomôcť pri takomto volaní o pomoc, pretože keď nezasiahnete, tak určite príde k úmrtiam. A tým pádom teda Talianská pobrežná stráž sa nachádza v takej situácii, že musí riadiť a koordinovať takéto záchranné akcie v polovici Stredozemného mora s tým, že viete, že Stredozemného more Eh, tam máte okolo 23 rôznych štátov, vrátane toho Taliansko. A Taliansko musí koordinovať tieto eh, organizácie práve z tohto dôvodu, pretože obdrží toto volanie o pomoc, musí zasiahnuť a eh, by tam mohla byť úplne iná krajina, ktorá by mohla zasiahnuť na miesto, na miesto Taliansko. Čiže to je naozaj ozajstná pásca. Je to takýmto takýmto spôsobom vlastne pobrežná talianská straž musí konať a potom tieto osoby, ktoré boli zachránené, sú potom vylodené v Taliansku a to, ako by sme sa pozreli na e, udalosti v Líbii 1991, kde Taliansko riadilo záchranné operácie, kde za 26 rokov od tohto roku 1991 zachránilo živý, životy mnohým tisíckam osôb. Teraz sa nachádzame naozaj v kritickej situácii, pretože v auguste 2016 sme museli nielen koordinovať každý deň záchranné operácie približne pre 500 až 700 osôb. Predstavte si, že my nemáme také prostriedky na to, aby sme toto všetko zabezpečili. Ide aj o ďalšie rôzne aspekty, ktoré sú tu prítomné v tejto zóne. I hovorím o Formet, Frontexe a o ďalších mimovládnych organizáciách, ktoré tam zasahujú. Takže vďaka Bohu, že sú tu mimovládne organizácia, pretože vďaka ich prítomnosti, vďaka ich jednotkám, ktoré nerobia len obchodné činnosti, ale práve takéto môžeme zabezpečiť záchranu týchto ľudí. Mimovládne organizácie totiž to prevzali to miesto obchodných e, lodí, pretože predtým sa nám častokrát stalo to, že sme stretávali tisícky obchodných e, lodí, ktorí pomáhali zabezpečovať tieto záchranné operácie. Teraz tam však nie sú. A teraz e, ich miesto nahradili mimovládne organizácie. Mám síce málo času, takže zatiaľ vám ďakujem za pozornosť. Um, <clears throat> Vy sa nemusíte ospravedlňovať a ja by som sa chcel poďakovať všetkým tí, ktorí sa zúčastňovali riadenia a riešenia tejto krízy v Európskej únie, pokiaľ ide o učite, utečencov zo všetkých aspektov. Teraz Joanna Goody z Európskej agentúry pre základné práva. Dve minútky, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, za tie, tú možnosť, že môžem hovoriť za Európsku agentúru pre základné práva. Tie, táto agentúra pre základné práva sa venuje azylu a migrácie a tu ide o to, aby sme pomohli členským štátom a inštitúciám, aby boli v súlade s Európskou chartou. My chceme podporovať spolu zákonodarcov Európskej únie a nedávno sme k tomu vydali viaceré právne stanoviska. Eurodac návrh tiež hotspoty migračné a tiež v blízkej budúcnosti vydáme stanovisko k ETIAS. Migrácia, ako všetci vieme, je je téma, ktorá je veľmi citlivá, pokiaľ ide o základné ľudské práva. A do toho je zaangažované aj aký EU. A tu nie je len o to, aby sme dávali plané sľuby, ale aby sme naozaj vykonávali tieto ľudské práva, základné práve, aby sme e, zabezpečili aj tieto aby sme to ošetrili v legislatíve. A tiež pok- potom, pokiaľ ide o nesprevádzaných maloletých, tí musia byť chránení pred násilím, zneužívaním. My musíme zabezpečiť za každých okolností, že dieťa je dieťa a že k týmto deťom, ktorí sú migranti, nesmieme pristupovať ako k migrantom, ale ako k deťom, pretože sú to predovšetkým deti. A tiež je potrebné dodržiavať aj e, konvenciu o ochrane dieťat. Nezávisle od toho, že tieto deti sú migranti, sú to deti a treba k ním pristupovať bez um, diskriminácie. A potom tiež naše aktivity v hotspotoch. My sme boli prítomní za posledný rok aj na gréckých ostrovoch, na navštívili sme hotspody. V Taliansku poskytovali sme expertízu, spolupracovali sme s európskymi inštitúciami a ostatnými agentúrami, aby sme pragmaticky riešili výzvy, situáciu v teréne, ale naďalej e, systematické zachytávanie, za, zachytávanie, zachytné tábory, re, reforma Eh, týchto eh, práv, ktoré sa týkajú detí. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Týmto by som skončila môj príspevok. Ďakujem veľmi pekne. Tak ako viacerí rečníci. Aj vy by ste mohli povedať ešte oveľa viac, ale ďakujem veľmi pekne za vašu disciplínu a za to, že ste sa obmedzili na tie kľúčové body. Naozaj veľmi pekne ďakujem. Vážení kolegovia, už ste si určite všimli, že je 17.27, čiže vlastne sa blížime k prvé, koncu tej prvej časti nášho stretnutia. A možno, že pán komisár si myslel, že to už je koniec nášho stretnutia a naozaj to na ňo urobilo veľký dojem, takže prosím, um, ospravedlňte sa, že uh, ospravedlňte nás, že to trvá tak dlho a ďakujeme veľmi pekne, pán komisár, že ste prišli medzi nás takže budeme pokračovať v našom programe, ale ja by som všetkých chcel požiadať, aby ste sa pridlža, pridržali svojho času, čiže pán Václav Hampol, ktorý je predseda Českého senátu a výboru pre európske záležitosti. Nech sa páči, máte slovo dve minúty. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení eh, kolegovia. Ja som presvedčený, že veľký počet migrantov, ktorí prichádzajú do Európy a temer vo všetkých prípadoch sú žiadateľmi o azyl, je e, to súčet dvoch veľkých e, skupín. Sú to utečenci podľa medzinárodného práva, ktoré majú reálne dobrú šancu na získanie medzinárodnej ochrany, ale na druhej strane je to veľký počet ľudí, ktorí v právnom slova zmysle nie sú utečencami. Ich šanca na získanie azylu je mizivá ale aj tí z veľkej časti ostávajú v konečnom dôsledku v Európe a preto si myslím, že teraz sa musíme zamerať predovšetkým na dve priority. Prvou prioritou je, aby sme išli po krku tým, ktorí organizujú migráciu neutečencov. Nedávno bola vydaná správa Frontexu v spolupráci s africkými tajnými službami a tam je veľmi názorne a veľmi depresívne zilustrované a popísané E, ako fungujú tieto siete, ktorí vo vnútrozemí Afriky doslova naháňajú ľudí a presviečajú ich takých ľudí, ktorí by o migrácii možno ani neuvažovali. Toto musíme zásadne obmedziť. Musíme zásadne obmedziť činnosť tých, ktorí organizujú prepravu cez Stredozemné more. Ale to už je po, stred toho procesu. Ďalšia priorita, na ktorú sa musíme sústrediť, to je výrazne zvýšiť presadzovanie našich zákonov, azylových zákonov. Kto azyl nedostane, musí Európsku úniu opustiť. Dnes to platí pre menej ako polovicu ľudí, ktorí azyl nezískajú. A kým toto nefunguje, tak mi je jasné, že tieto vlády týchto žiadateľov a azyl nechcú prevziať. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. Ja by som teraz každého chcel požiadať, aby dodržiaval tie dve minútky. A to prosím veľmi prísne. A tiež mám aj um, informáciu o tom, kedy môže, dokedy môžeme pracovať. Takže my sme začali veľmi neskoro, ale teraz by vlastne mala začínať druhá časť tohto zasadnutia takže potom mm, e, pán predseda e, prevezme velenie, ale teraz pokračujeme. George Corwell, e, člen Írskeho parlamentu. Uh, Vážený pán predseda, ja som naozaj veľmi potešený, že som mohol zavítať medzi vás. Nedávno som navštívil Sicíliu a naozaj to urobilo na mňa veľký dojem, čo som tam zažil, pokiaľ ide o migrantov. Ale tak, ako to povedali už predrečníci, nie všetci migranti sú utečenci a toto je dôležité pre Európsku úniu. Keď chceme v Európskej únii zachovať solidaritu, určite je tu problém, problém pri umiestňovaní migrantov, keď sú to hospodárski migranti, ale Musíme sa pozrieť na to, ako poskytnúť víza týmto pracovníkom, ale Naozaj nemôžem o tom povedať veľa za dve minúty, ale musíme identifikovať a kategorizovať týchto migrantov, avšak ak niekto je utečencom, nesmieme ho nechať bez ochrany a bez azylu. My sme videli, že títo migranti, ktorí prichádzajú do našich krajín, veľmi často sú sklamaní a potom, keď sa im podarí, tak túto krajinu opustia. A potom aj ten systém, o ktorom hovoríme, je neuspokojivý, pokiaľ ide o bezpečnosť týchto migrantov. A potom posledné dve veci musíme riešiť kriminalitu, ktorá je spojená s migráciou. A posledná vec je, že potrebujeme riešiť tých občanov, ktorí ktorí eh, rabujú Afriku, rabujú ich nerastné bohatstvo a potom vyrábajú e, veľmi e, vysoko sofistikované produkty. A toto sú ľudia, ktorí musia za to zaplatiť, ktorí musia umožniť migrantom, aby ostali doma a neriskovali svoj život prichádzajúc do Európy. My máme 70 miliónov ľudí, ktorí voľa kedy boli Írmi a ktorí boli tiež e, vtedy migrantmi. Ďakujem pekne. Peter Brosman, please, the mayor of... Peter e, Brosman, e, Peter Brosman zo, zo Slovinského parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Máme naozaj veľmi málo času a preto chcem sa vyjadriť len k rámcu partnerstva s tretími krajinami rada k tomu vypracovala plán, podľa ktorého by sme sa mali snažiť vyriešiť tento problém migrácie tak, ako sa s ním potýkame v Európe teraz. Migráciu sme mali, máme a mať budeme, aj keď vybudujeme veľké múry a ploty. E, partnerstvo doteraz fungovalo. Fungovalo v tom zmysle, že že v tej krátkej, krátkej dobe sa nám podarilo znížiť počet úmrtí a bolo, bol tu určitý počet úmrtí, ktoré ešte stále, ku ktorým prichádza na týchto cestách, nezávisle e, od toho, ako sme sa dohodli s Tureckom. A musím povedať, že na nešťastie táto stredomorská cesta, Taliani o tom hovorili, hovoria už o tom 5-6 e, rokov. A Taliani na to upozorňovali a nikto im nepomohol. Takže e, toto, táto trasa je problémom. Takže prvá časť eh, tohto partnerstva funguje, ale tá druhá časť, to je tá najdôležitejšia časť a to je, aby sme boli partnermi a mali partnerstva s africkými krajinami, aby sa oni začali rozvíjať. Nie, európske riešenia v Afrike, ale partnerstvo, niekto to tu už spomenul o tom, a ako, ich, ako sú zneužívaní ako lacná pracovná sila, ako napríklad veľké spoločnosti zneužívajú túto lacnú pracovnú smenu. Ehm, takže Nemáte už veľa času, nech sa páči, prosím, ukončite. Čiže v podstate toto je úlohou tohto rámca, partnerského rámca, aby sme z dlhodobého hľadiska tam e, dali veľké investície. A mm, ešte jedna vec. Ľudia hovoria o integrácii ale integrácia neznamená, že budeme všetci rovnakí. Integrácia znamená, že budeme všetci žiť v multikultúrnej spoločnosti a budeme sa vzájomne rešpektovať. A jedna z chýb, ktorá sa často opakuje, je, že keď ľudia prichádzajú do iných krajín, tak eh, títo, ktorí z tej krajiny sú, očakávajú že títo budú takí istí. Môj priateľ, ktorý hovoril o e, írskej migrácie, oni stále sú, e, oni sú stále e, Írmi, aj keď sú v Amerike. Ja som Afričan, zvolil som si, že budem slovinec a myslím si, že som dobrým príkladom. Um, um, Ďakujem veľmi pekne. teraz Scar Keller. Ehm, spravodajca a predstaviteľ zelených, takže len tri minútky prosím, ak sa vám to podarí. Za kratší čas budeme naozaj povďační. Ďakujem veľmi pekne, Klód. Ja si myslím, že mnohí z mojich kolegov povedali, tak ako kolegovia z Európskeho parlamentu povedali, že tá solidarita je veľmi dôležitá chýba v našej azylovej politike. A keď sa hovorilo o relokáciách, myslím si, že to boli tie prvé kroky, keď sme chceli zaviesť viacej solidarity do azylového procesu a v konečnom dôsledku sa nám podarilo z Talianska a Grecka relokovať, premiesniť 160 tisíc týchto migrantov, takže solidarita je možná, ale solidarita aj medzi medzi utečencami je potrebná, pretože to sú ľudia v núdzi. To sú ľudia v núdzi, ktorým musíme pomôcť. Avšak dôležité je aj to, eh, čo, čo sa robí na Európskej únii a či to funguje eh, E, problém samotný je, je, je v Bruseli, si myslíme? Nie, nie. E, ten problém s relokáciami je v jednotlivých členských štátoch, ktorí nemajú politickú vôľu, aby preukázali túto solidaritu voči ostatným členským štátom ani voči ľuďom, ktorí sú v núdzi. A to je tá skutočná kríza. E, keď toto nevyriešime, tak potom budeme mať tú krízu. A čo je dôležité, aby v konečnom dôsledku tie čísla boli naplnené a aby tie prísľuby boli naplnené, aby prišlo k tejto relokácii. Ja viem, že relokácia nie je jediným riešením, že to je len jedno z mnohých riešení. Musíme sa pozrieť na tie mechanizmy relokácie, na Dublin, ktorý sa bude novelizovať. Musíme sa pozrieť na ochranu ľudských práv týchto určite utečencov, ale členské štáty musia spolupracovať. A nikdy nesmieme zabudnúť ani na to, že hovoríme o ľuďoch, utečenci sú ľudia, oni majú svoje rodiny, oni majú svoje väzby, takže naozaj toto je dôležité aj pre ten hostujúci členský štát a preto ich nemôžeme len presúvať hore-dole ako nejaké čísla, ako nejakú štatistiku. To sú ľudia a musíme im poskytnúť novú perspektívu tým ľuďom, ktorí ušli zo svojich domovských krajín a určite nikto z nich to neurobil dobrovoľne. Ďakujem veľmi pekne, Skar. Teraz e, Andrea Diginario z Talianska. Dve minútky, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. E, môj kolega tu práve už e, vysvetlil, ak, aké záchranné činnosti sa robia v Stredomori. Mám len veľmi málo času a preto sa pokúsim poukázať na to, aká je policajná činnosť, čo môže urobiť eh, polícia v Stredomorí. My sme teda útvarom polície a sme činní na šírom mori. Takže my nie sme vojenským orgánom, ale sme policajný útvar a teda my sme nápomocní inými technikami, ako to robí e, napríklad námorná policia, alebo ako to robí, robia vojenské útvary. My naozaj bojujeme proti skutočnému ohrozeniu, keď ide o skutočné ohrozenie. A za týmto účelom my pracujeme na základe vlastných špecifických prostriedkov, ale aj teraz spolupracujeme s Frontexom. To znamená, že podporujeme v plnej miere činnosti Frontexu. V Stredomorí sme sa zúčastňovali operácie Triton a našou úlohou je koordinácia spoločných činností s Frontexom v Taliansku a priamo spolupracujeme na hliadkách, loďmi, loďami, helikoptérami, máme vlastný personál na lodiach, ako aj na palube lietadiel ostatných členských štátov od roku 2015 do polovice 2017 sa nám podarilo zúčastniť sa na troch tisíc nasadeniach a možno povedať, že sa nám podarilo zachrániť 399 tisíc migrantov, ale dôležité je, že sa nám podarilo zadržať až 1600 prevádzačov. Ako som povedal, toto je policajná činnosť a naša činnosť na mori nám umožnila v rámci e, teritónu zachytiť aj 9 tón marihuany a hašišu. No a posledná vec, ktorú by som chcel spomenúť, a tu by som chcel zareagovať na to, čo povedal na začiatku pán predseda Tajány, že je dôležité uvoľniť viacero prostriedkov pre Frontex. E, interne v justícii Talianska sme povedali, že je veľmi dôležité, aby Európska agentúra aby sme od nej e, požadovali, aby sa využívali aj vlastné prostriedky a to v silnejšej miere. Ďakujem veľmi pekne Konstantínos Morfidis, eh, poslanec greckého parlamentu skupiny Syríca. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ja by som vám chcel poblahoželať k tejto dnešnej konferencii pre nás, ktorých sa nás toto naozaj dotýka. Pre tých, ktorí sme v prvej línii, je toto dnešné stretnutie mimoriadne dôležité. Vážené dámy a páni, grécky ľud už asi 7 rokov zažíva obrovskú hospodárskú krízu, ktorá uvalila do chudoby veľkú časť gréckého obyvateľstva, ale napriek tým problémom, ktoré máme, grécky ľud a grécky štát preukázali obrovskú solidaritu a chránili sme aj európske hodnoty. E, veľké percento e, týchto utečencov v Grécku požiadali aj o azyl a my dúfame, že tieto sa uspokojivo e, spracujú. My sa však zároveň venujeme aj deťom migrantov a utečencov, ktorí môžu navštevovať školu. A keď sa situácia vyostrila, sme sa poučili, že tak Grécko, Taliansko alebo ostatné štáty v prvej línii musíme zabrániť, aby sa tieto krajiny stali eh, tábormi pre týchto ľudí a preto musíme využívať solidaritu, musíme postupovať koordinovanie vo všetkých aspektoch tohto problému. Zároveň však členské štáty Európskej únie musia bojovať proti dôvodom migrácie, klimatické zmeny, chudoba a tak ďalej. Okrem toho budeme potrebovať mechanizmy na automatické, spravodlivé prerozdelenie migrantov, zároveň však musíme zohľadniť aj práva utečencov a migrantov, teda musíme e, byť zodpovední voči migrantom, ale aj voči občanom Európskej únie a to je praktická realizácia vízie azylu a migrácie s ľudskou tvárou. Bolo bolo by nesprávne, keby sme naďalej trvali na chybách z minulosti a keby sme trvali na základoch vopred zlyhávajúcej akcie. Takže musíme sa týmto problémom naďalej zaoberať a musíme postupovať zodpovedne, spoločne, musíme hovoriť o vojne, musíme nastoliť mier, demokraciu v tých krajinách, ktoré trpia týmito konfliktami. Viac ako kedykoľvek predtým musí Európska únia dnes zabrániť tomu, aby sa stala nejakou pomocnou organizáciou bez politickej sily. Ďakujem veľmi pekne. Okay, Bart Summers, Bart Summers eh, starosta z Mefelenu. Ďakujem pekne, pán pán predseda. Ja budem hovoriť za starostov a budem hovoriť o týchto utečencoch, ktorí sa stávajú občanmi. A my, je dôležité, aby sme vytvorili jasný rámec, v rámci ktorého bude migrácia, je riadenie úspechom. Predovšetkým sa musíme pozrieť na našich občanov, na ich strach a obavy, ktoré musíme brať vážne, takže musíme mať implementované pravidlá, e, v takých mestách, ktoré sú veľmi rozdielne a musíme vynaložiť ďalšiu snahu na to, aby tu bola bezpečnosť pre všetkých. Ale musíme aj migrantom poskytnúť nástroje, aby sa stali skutočnými občanmi, aby sa naučili našim, našmu jazyku, aby mali prístup k zamestnaniu a pracovným miestam. A takéto skupinové myslenie, e, to stigmatizuje ľudí, ktorí potom vyzerajú ako kriminálnici a mm, páchatelia. Takže toto sú ľudia, ktorí majú rôznu identitu, nie jedinú a to musíme akceptovať ako, ako fakt. My máme svoje hodnoty, ale nesmieme ich využívať ako zbraň a ľudí vylúčovať, ale musíme ich inkludovať. Takže nemôžeme ich diskriminovať, ale musíme ich, im, musíme ich emancipovať. A keď sa to urobí naopak, tak je to populistické. Tiež neslobodno zabúdať na jadro našej spoločnosti. Čo robí túto spoločnosť e, takou atraktívnou? Tá slubuje všetkým, že keď budete tvrdo a statočne pracovať, tak zabezpečíte lepšiu budúcnosť sebe aj svojim deťom. Takže musíme bojovať proti diskriminácii a rasizmu. To je boj za našu spoločnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Jody Marti Telofu, člen Španielského senátu za GUE na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. V Katalánsku tiež my si myslíme, že kríza, utečenská kríza e, je krízou globálnou, ktorá priamo e, naraža na základné hodnoty Európskej únie, ktoré sa zakladajú na ľudských právach. V prípade španielská vláda sa zaviazala, že v roku 2015 17 e, tisíc osôb príjme, zatiaľ ich prijala len niečo vyše tisíc. Ten, tie dôvody sú dva. V prvom rade je to azylový systém, e, ktorý je absolútne centralizovaný nezohľadňuje obce, regióny, ktoré ich príjmajú a to trošku demotivuje žiadateľov o azyl a tiež, to, e, tiež existuje nadmerná byrokracia, ktorá spomaluje túto žiadosť. V prípade vlády v Katalánsku my sme prišli s návrhom, aby sme prijali 4500 osôb v rokoch 2016 2017 eh, Komisár Avramopoulos eh, ako i OSN veľmi pozitívne prijali túto iniciatívu, ale nič sa nestalo v konečnom dôsledku. Eh, je dôležité lepšie spolupracovať v rámci orgánov Španielsko, pretože ten súčasný centralizovaný systém zabraňuje takémuto systému. E, v súčasnosti e, máme e, miesta, ktoré nie sú naplnené. V, vo februári, minulý mesi, v februári tohto roku vyšli tisíce ľudí na ulice Bar- do, do ulic Barcelony a s jediným cieľom, aby poukázali na to, že je tento problém potrebné riešiť a nehľadať ďalšie, ďalšie výhodovky. V Katalánsku bol prijatý program Refugi, ktorý chce zvrátiť tento systém, ktorý spôsobuje to, že ľudia zostávajú mimo systému radšej a, z, a stará sa o nich občianská spoločnosť a nepoberajú dávky od štátu, napriek tomu, že by mali na to nárok. Ja chcem e, za nás povedať, že Katalánsko je prijaté, pri, prijať viac utečencov. Refugees are welcome v našej uh, krajine. Ďakujem. Spravdajca výboru regionov, takže nech sa páči. Z EPP dve minúty. Szanowni e, Państwo, e, chciałbym kilka słów w imieniu Komitetu. Ważeni poslanci, vážení Vážené dámy a páni, chcel by som eh, povedať niekoľko slov k legálnemu pristahovalectvu. Súhlasím s pánom komisárom v jeho tvrdení, eh, že eh, keď chceme zastaviť ilegálne pristahovalectvo, musíme vytvoriť možnosti legálnej migrácie. Keď hovoríme o legálnej migrácii, hovoríme totiž aj o našej budúcnosti v Európe, e, o bohatej Európe, Európe, ktorá sa rozvíja. Hovoríme o budúcnosti Európy pre naše deti. Európa sa môže lepšie e, vyvíjať, keď e, tu budú žiť ľudia z celého sveta Ehm, na mnohých miestach v Európe pociťujeme nedostatok pracovnej sily. Naše obyvateľstvo je stále staršie a staršie, takže my podporujeme reformu modrej karty. Trh práce dokáže ehm, poňať aj ľudí, ktorí sa teraz nachádzajú v Európe. E, za polskú vládu chcem povedať, že zástupca OSN hovoril o hre so strachom. Ten strach môže byť veľmi silný. Strach je najsilnejší tam, kde ešte v živote nevideli skutočného utečenca. A v Poľsku to tak momentálne je. Poľská vláda eh, vzbudzuje strach eh, voči utečencom a väzeníka, obava pred utečencami. Lokálne orgány sa snažili zostať apolitické, ale za tým účelom potrebujeme špeciálne programy, ktoré nás budú podporovať a najmä naše samozprávne orgány. Vincenzi Bianco eh, z Talianska, z Demokratickej strany, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Pred tromi dňami u nás v prístave v Katánii pristála ďalšia loď pobrežnej stráže Irska s mnohými stovkami utečencov na palube 715 osôb údajne, potom sme zistili, že 716, lebo tam bolo aj dieťatko, ktoré sa priamo na palube narodilo pred tromi dňami. Bola tam aj e, jeho matka, ale žiaľ tam nebol už otec, ktorý zmizol počas tranzitu počas prepravy v okolí Sicílie na mori. U nás v Katánii máme okolo tisíc detí maloletých bez doprovodu. 200 tisíc osôb k nám dorazilo minulý rok. Len do Katánie takmer 20 tisíc. Mnohé z nich boli deti, e, maloleté deti bez sprievodu. A tiež e, nám, k nám dorazili mŕtvoly. 221 osôb máme pochovaných u nás na cintoríne. Napríklad jeden sírsky e, chlapec, ktorý bol poranený počas bombardovania ISISom v Sýrii. Tam bol e, liečený a požiadal o pohreb u nás v Katány. Musím povedať, že sme sa tam cítili v ostatných rokoch e, dosť osamotení, ako keby Európska únia nepochopila, o aký závažný jav ide. Dnes máme dôležitý deň. Z veľkej časti súhlasím s tým, čo povedal tak predseda parlamentu, ako aj predseda komisie, ako aj komisár Žiadame, aby azylové konanie prebiehalo na celoeurópskej báze. Nie je možné, aby niekto prichádzal zo Sýrie a mnohí z týchto ľudí e, nie sú chápaní ako ľudia, ktorí majú nárok na, na azyl. Takže chceme mať zdieľanú zodpovednosť a chceme, aby obce, ktoré majú pomáhať priamo na mieste, boli vybavené príslušnými zdrojmi finančnými Musíme sa postaviť proti pašovaniu ľudí a je potrebné podporovať Afriku. Ďakujeme za tento príspevok. Kolegovia, bolo mi povedané, že máme 20 minút, takže sa snažím vypočítať, kedy skončíme. Máme ešte 15 rečníkov. Nikdy som s takýmto dlhým počtom rečníkov nemal dočinenia. Dúfam, že už ani nebudem mať, ale mm, máme tu naozaj takéto dôležité príspevky ako ten e, posledný o, o Sýrii. Takže je naozaj veľmi dôležité, aby každý mal šancu eh, hovoriť. Takže eh, každý eh, sa snažil dodržať tých dvoch minút, takže nejde tu o to, že by ste neboli disciplinovaní, ale ide o to, že sme začali trochu neskôr. Takže pokiaľ ide o tých 15 rečníkov, čo by som návrhol, či by sa vám nepodarilo do minúty sa vtesnať, aby sme teda uľahčilo by to predsedaniu nasledujúcej časti zasadnutia. Nechcem vás ukrátiť o slovo, takže ak by ste mohli hovoriť trochu kratšie, privítali by sme to. Nasleduje eh, kolegyňa Kalka. Bolo by výborné, keby ste sa spratali do jednej minúty. Ďakujem pekne, urobím to najlepšie, čo sa bude dať. Ďakujem, že môžem hovoriť v mene eh, výboru starostov sme nezávislý think tank z eh, Norska. Vidíme tu externalizáciu migračnej politiky, eh, vidíme v európskej politike nedávno v Holandsku tieto tendencie. Nedávno komisia prijala správu o postupe v európskej agende o migrácii. Aj keď opatrenia sú pozitívne a tá správa je tiež pozitívna, niektoré členské štáty stále e, nesplnili si svoje záväzky. Ten postup je pomalý, v niektorých členských štátoch takmer neexistuje, ale EU to celé prezentuje ako úspech. Neberie sa na ohľad občianská spoločnosť, akademická obec. Výbor e, starostov chce zdôrazniť, že externalizácia e, tejto politiky je legálne e, možná, ale vyžaduje si to veľké rozhodnutia ohľadne návratu domov a presídľovania. Sú potrebné ďalšie rozhodnutia na celoeurópskej úrovni a spolupráca s tretími krajinami. Zatiaľ jediná africká krajina, ktorá e, súhlasila s návratom nelegálnych migrantov, bolo Maroko. Takže je potrebné nájsť aj ďalšie štáty, ktoré budú ochotné spolupracovať. A pokiaľ ide o e, e, ľudské práva, dve minúty je príliš málo, aj teda tá, tá jedna jedna minúta. 18. Mm, maja sa konala konferencia v Hágu. E, boli tam zosumarizované povinnosti e, ohľadne európskej humanitárnej e, pomoci za účelom zabezpečenia ľudských práv utečencov a uchádzačov o azyl. Všetko to môžete nájsť na našej webovskej stránke. Ďakujem pekne. Karvan Lú, člen Flamského parlamentu za E, dve, tri minúty, prosím. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Hovorím ako člen výboru regiónu, ale tiež ako zástupca flamského parlamentu tu v Bruseli. Migračná politika je veľmi dôležitá, ale nepostačuje samotná migračná politika. Potrebujete aj dobrú integračnú politiku, aby bola možná kohézia do našej spoločnosti. Z tohto dôvodu je potrebné integrovať prišielcov do našej spoločnosti, aby sa stali plnohodnotnými členmi našej spoločnosti činnosti mm, Integračná správa vo výbore regiónov vychádza z dobrej praxe v lamskej integračnej politiky už 13 rokov eh, sme za, máme dobrú integračnú politiku, ktorá sa eh, opiera o dva piliere, eh, najmä o znalosti jazykov, čo sa postará o to, aby utečenci mohli sa zakomponovať do spoločnosti a do trhu práce. Ďalšou zásadou e, je e, integrácia do občianskej spoločnosti, udelenie im e, štátneho občianstva, aby teda um, mali aj príslušnú mentalitu, aby sme im sprostredkovali naše hodnoty, aby sme ich oboznámili s tým, ako funguje naša spoločnosť, aké sú naše vzájomné vzťahy, ako je to s právnym štátom regionálne e, za združenia, regionálna e, správa mm, sa e, týmto musí zaoberať, takže na ne musíme klásť dôraz. Tibor eh, Páňa z Maďarského parlamentu za Jobik jednu až dve minúty poprosím. Ďakujem, pán predseda. Európa sa nachádza pod bezprecedentným migračným tlakom. Nekontrolovaný príchod ilegálnych migrantov prináša zo sebou sekundárne rizika. Je, eh, mm, je dôležité, aby sme riešili túto situáciu a je potrebné riešiť e, medzinárodnú ochranu, venovať sa pro osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Toto spôsobuje veľké problémy v e, západných e, krajinách. Európske krajiny chcú chrániť si svoje hranice. Keď Maďarsko začalo stavať barod, aby chránil šengenskú hranicu lepšie, každá takmer krajina ho obviňovala z porušovania práva. Teraz sa stáva ochrana vonkajších hraníc sa eh, max, eh, maximov. Mm, mm, mm, chceme stabilizovať prílev utečencov do Európy. Mali by sme si uvedomiť, že tento problém nedá sa vyriešiť len v rámci EÚ. Ak nepodnikneme seriózne kroky v krajinách, odkiaľ utečenci prichádzajú, tento prílev utečencov nikdy neustane. Na strane druhej Európska únia musí podporovať efektívnejšie tie krajiny, ktorých úlohou je ochraňovať šengenské hranice. Ďakujem za vašu pozornosť. Berat Pelic, eh, jedna až dve minúty. Som profesorom na univerzite v eh, Middle eh, Essexe a spolupracujem aj na projekte financovanom vládou. Je to veľmi komplikovaná otázka, najmä pokiaľ ide o národné demografické zloženie skupín migrantov, národové zloženie. Existujú, eh, existuje smernica, ktorá stanovuje minimálne normy a spoločný azylový systém sa snaží zabezpečiť porovnateľné životné eh, podmienky. Mnohí eh, sa uchádzajú o, o azylový systém neoprávnene e, ľudia z nejakými problémami zdravotnými. E, tých často prehliatajú. Na univerzitách v Coventry, e, Durme a tak ďalej sa snažíme pracovať na pláne bezpečnej e, cesty. Ľudia sú priťahovaní rôznymi faktormi do Európy. Väčšina našich participantov uviedla, že utekali pred neistotou, pred vojnou a len malo percent popísalo, že to boli ekonomické dôvody. E, musím tu e, zdôrazniť nedostatok dlhodobého plánovania, aj pokiaľ ide o umiestnovanie e, uchádzačov o azyl. Krajiny neužívajú dublinský systém. V 2015-2016 to bolo, to bolo veľmi dôležité kritické obdobie. Ľudia z Iránu dokonca boli, začali aj štrajk hľadovku ako protest. Boli napadnuté eh, ozbrojenými mm, policajnými zložkami. Vyzývam eh, politikov, aby riešili túto situáciu. Ďakujem pekne. Nasleduje Mario Borgecio eh, poslanec za ENF. Ďakujem, pán predseda. Máme tu na jednej strane túto situáciu Eh, kedy máme veľa utečencov, ale nikto nehovoril nič o prepojení medzi eh, pristahovalectvom, terorizmom a s tým súvisiacimi aktivitami. Aj keď je preukázané, že teroristické organizácie profitujú z obchodovania s ilegálnymi utečencami. Veľmi všeobecnými slovami sa tu hovorilo o veľmi dôležitom probléme, a síce o probléme eh, pri navracania migrantov do ich rodných krajín. 18 500 prišielcov u nás eh, za, požiadalo o azyl, ale len niekoľkým percentám bol azyl skutočne udelený. Kde sú tí ostatní, ktorí prišli? Možno sa im podarilo dostať sa do Francúzska alebo niekde inde. Vykázaných bolo len 120, čiže skutočne to niečo nefunguje. A to je len jedna z mnohých vecí, ktoré nefungujú. Napríklad neprehľadná úloha týchto mimovládnych organizácií pri organizačnej činnosti, o ktorých sme dnes um, počuli chválospevy od E, talianského kolegu z námorných zložiek. Chcem pripomenúť, že v talianskom senáte sme mali vyšetrovací výbor a aj prokuratúra eh, vyšetrovala prepojenia medzi mimovládnymi organizáciami a bandami prevádzačov eh, ľudí. Takže eh, dobre, že pán predseda na začiatku odsúdil toto obchodovanie, ale musíme konkrétne konať. Pani Mogherini hovorila, že veľmi entuziastická, veľmi hrdá na to, čo čo dosiahla. Je hrdá aj na to, ako migranti boli prijatí, ako sa prijímajú migranti zo Sýrie, ktorí e, sú potom e, vydávaní Erdoganovi. Hans Gustav Westbox 1-2 e, minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja spomeniem správu Európskeho dvora auditorov k tzv. hotspotom. Prvá vec je, sú, je dôležité, aby tieto hotspoty boli e, pomerne rýchlo efektívne e, založené a potom je to otázka efektívnosti pri toku migrantov, pri braní otlačkov a registrácii. Našim hlavným záverom je, že prístup hotspotov doposiaľ napomohol e, riadeniu migrácie. Videli sme si, že to však trvalo dlhšie, ako bolo plánované, založenie hop stopov a to sa ukázalo, že je súčasťou strategického plánu pri reakcii na situáciu, ktorá z ktorej sa stávala humanitárna katastrofa. Dospeli e, sme však zároveň záveru, že treba toho ešte urobiť viac a preto prichádzame s viacerými odporúčaniami. Prvý sa týka potrebe riešiť nedostatočné kapacity týchto hotspotov napríklad upgrade infraštruktúry. Tiež odporúčame, aby všetci aktéry robili toho viac, pokiaľ ide o zabezpečenie adekvátneho zaobchádzania s maloletými bez doprovodu. Viacerí hovoria, že by mal byť e, menovaný špecifický úradník, ktorý bude za nich zodpovedný v hotspote a, pod, e, v hotspote a potom e, naše posledné odporúčanie sa týka potreby, aby komisia naďalej nastojila na tom, aby boli menovaní eh, experti, národní experti s dotatočnou expertízou. Ďakujem pekne, že ste to všetko skomprimovali eh, v tejto správe. Jose Ignacio eh, Gra- Garcia z Jezu Refugee Service. Jedna minúta. Dobrý deň, pán predseda. Boli ste milí k nám dnes povede, preto ja budem a budem hovoriť len minútu. Prvé posolstvo Myslíme si a sme presvedčení o tom, že musíme počúvať samotných utečencov. Nie je možné príjmať rozhodnutia o ľuďoch bez toho, že by sme ich počúvali. A to je veľmi dôležité. Ehm, to musíme počúvať ich, keď príjmame rozhodnutia o nich. Po druhé, musíme byť oveľa kreatívnejší, pokiaľ ide o zadržanie to detencia, to zadržanie je jednou, jedným z hlavných zlyhaní, ničí celé rodiny, vzťahy v rodinách, ľudí, preto musí byť oveľa kreatívnejšie a hľadať alternatívy. A po tretie, a to je posolstvo, ktoré chcem dnes po obede povedať, pracujeme s utečencami a s dobrovoľníkmi, stovkami žien a mužov v celej Európe. Musíme najmä sa venovať tým, ktorí potrebujú veľa. Občianská spoločnosť urobila veľa pri privítaní a ochrane utečencov po e, snaží sa presadzovať spoločnosť, kde sa e, rozmanitosť váži a rešpektuje. V minulosti e, máme isté skúsenosti a nemôžeme akceptovať znížené štandardy. Môžeme len očakávať od našich politických lídov rovnaké odhodlanie, ktoré majú občania. Nemôžeme očakávať menej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Eh, je trošku zvláštne riaditeľovi Európskej hraničnej stráže dať jednu minútu, ale poprosíme Fabriz, keby ste nám dali tie kľúčové posolstva. Takže nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za pozvanie. Vážení poslanci parlamentu, dámy a páni, predrečník ukázal komplexnosť e, riadenia migrácie. Rád by som povedal, že manažment hraníc je širšie ako e, manažment migrácie a manažment migrácie je oveľa širší ako manažment hraníc. Náš príspevok ako Európska pohraničná e, stráž pri manažmente migrácie je kontrola hraníc, hľadanie prípadov z, z minulý rok sme zachránili 90 tisíc životov a potom prispievame ku registrácii migrantov, ich otlačky, bezpečnostné kontroly na hotspotoch a návrat. Návrat bol posilnený eh, na to, aby bolo efektívny, identifikácia je kľúčom. Tiež máme nový mandát a možnosť eh, nájsť správnu rovnováhu medzi krátkodobými a dlhodobými aktivitami. Máme tiež možnosť prispieť k budovaniu kapacít v členských štátoch, ako i v tretich krajinách. Tiež máme možnosť nájsť správnu rovnováhu medzi internými krokmi EÚ a spoluprácou z tretich krajín, ako je napríklad rozmiestnenie styčných dôstojníkov v Turecku a na Balkáne. Nechcem hovoriť príliš dlho, chcem len povedať, že krok zo strany EÚ, legislatívy a navýšenie zdrojov, ktoré dostala Európska hraničná stráž, môžu spôsobiť rozdiel a dúfam, že prispieme, prispieme k lepšiemu manažmentu eh, na vonkajšej hranici EÚ i manažmentu migrácie. Ďakujem. Ďakujem. Vojka Parvanen, člen Fínskeho parlamentu eh, za zelených. Ďakujem pekne a pozdrav z Fínska. My vítame spoločný európsky azylový systém, je mimoriadne potrebný. Naša diskusia vo Fínsku je o tom, či tieto politiky by mali byť dobrovoľné alebo záväzné. Ja som z opozičnej strany a myslím si, že záväzné politiky sú potrebné v tejto ťažkej situácii. Potrebujeme zdieľanie bremena a krajina, ktoré eh, čelia príliš veľkému bremenu, by bolo potrebné im pomôcť a myslím si, že interná relokácia a presun je dobrý koncept, ale musí fungovať. My sme náš podiel prijali a dúfame, že všetky ďalšie krajiny to urobia tiež. A tí, ktorí dostanú azyl, tým by bolo potrebné pomôcť, aby mohli začať s novým životom čo najhumánnejšie a najjednoduchšie. A pre tých, ktorí nedostanú azyl, na tých potrebujeme meké opatrenia pri opustení EÚ. A deportácie sú samozrejme niekedy tiež potrebné. A ešte jeden bod veľmi stručne otázka tzv. ľudí bez papierov, bez dokladov. Je to veľmi ťažké, pretože e, tento problém treba riešiť. Títo ľudia sú v zraniteľnej pozícii a sú zraniteľní voči mnohým e, zločincom. A chcem ešte povedať jednu bod, jeden bod. Potrebujeme humanitárnu pomoc, potrebujeme e, politiku, spoločnú európsku politiku zjednotenia rodín. Ďakujem. Ďakujem. A pán Du Benefi SND skupina, poslanec Európskeho parlamentu, správodajca pre sociálnu inklúziu a integráciu na trhu práce. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Európsky parlament sa zaoberá témami migrácie, azylovej politike. Dnes eh, chcem povedať, že eh, keď sa pozrieme na rôzne rozmery, potrebujeme nové nariadenie Dublin, Máme tu princíp krajiny pôvodu, ktorý sa používa pri tom, kto spracováva e, žiadosť. To nie je len administratívny problém, je to štruktúra, ktorá narúša práva tých, ktorí hľadajú ochranu a tiež penalizuje tých e, pri hraniciach ako Taliansko a Grécko. Máme princíp solidarity a spravodlivé zdieľanie zodpovednosti a tieto sú mimoriadne dôležité. Musíme implementovať schémy relokácií. To, tie sú hlboko spojené s možnosťami administratívy poskytnúť administratívu pri dodržaní medzinárodného práva v rámci kontextu, udržateľného kontextu pre lokálne komunity. Ja som za to, aby sme e, sociálnu inklúziu e, zrealizovali a bolo množstvo návrhov na výbore pre zamestnanosť. Urobil som veľa práce v tejto oblasti a ukazuje sa jasne jedna vec Výzva integrácie sa môže zmeniť na veľkú príležitosť a to nastane len vtedy, keď ukážeme, že dokážeme riešiť problémy, ktorým čeli naša spoločnosť univerzálne. Musíme vyriešiť problémy, ktoré, ktorým čelia všetci, či už hovoríme o migrantoch, o chudobných ľuďoch, ľudí e, postihnutých alebo s nízkym príjmom. Bývalý poslanec a teraz člen senátu. Nech sa páči, pán kolega, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Ja poviem len pár pripomienok, keďže e, mám málo času. Takže Európsky parlament pre Európsky parlament je táto téma veľmi dôležitá. Je, ide o riešenie problému, ktorý e, bude s nami počas nasledujúcich dekád. Všetko, čo ja by som chcel povedať, je spomenúť len niekoľko faktov, ak ešte teda mám pár sekúnd. Uh, ktoré nám môžu dať isté vyhliadky, ako sa robí táto práca. V prvom rade Taliansko je jediná krajina, ktorá má diplomatické zastúpenie v Líbii v súčasnosti. EU má svoje európske e, zastúpenie v Tunisku. Myslím, že musíme byť odvážnejší, pokiaľ môžeme mať talianských diplomatov v Líbii. EÚ môže to robiť iste tiež. Nemám na mysle len pani Mogherini, ale myslím všetky inštitúcie. Po druhé, e, uzavreli sme dohodu s Tureckom. Urobme to isté s Tuniskom i Egyptom. E, sú to krajiny, ktoré susedia s Líbiou a tie nám môžu napomôcť vyriešiť tento problém. Potrebujeme vytvoriť tieto hotspoty, bezpečné zóny v krajinách, ktoré budú bezpečnejšie ako v Líbii. A potom pokiaľ ide o peniaze, Taliansko míňa 10 miliard každý rok e, na túto oblasť. Nehovorím tu len o týchto výdavkoch, ale e, je to, sú to ekonomické výdavky, ktoré spôsobujú, že postupne verejná mienka sa môže obrátiť proti dôvodom e, pre ktoré by sme mali ľuďom e, pomáhať. A pokiaľ stratíme verejnú podporu, podporu verejnosti, tak tá naša práca bude mimoriadne ťažká. And... Pán Karopulos e, máte jednu minútku. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Ja by som chcel hovoriť za e, gréckých, za grécké mestské organizácie. Musíme mať systém. Musia všetky členské štáty prispieť k tomu, aby sme mali dohovor a aby sme vytvorili spoločný európsky azylový systém a musí sa tak udiať čo najskôr. Musíme mať možnosti príjmania azylantov, tiež relokácia. V tom musíme pokračovať oveľa rýchlejšie ako doteraz. A výbor regiónov opakovane poukazoval na to, že je tu potrebná väčšia podpora cez VUC, pokiaľ ide o toky migrantov, najmä pokiaľ ide o tých migrantov, ktorí sa nachádzajú na hraniciach, tí podliehajú zvýšenému tlaku. Keď sa pozrieme na politické zoskupenia ADR. My súhlasíme s tým, čo povedal pán Juncker, pán Tajani a pán Avramopoulos. Poprvýkrát nás počúvate. Dnes Európa robí veľké veci. Ale teraz je naozaj veľmi dôležité, že sa zaoberáme touto témou. Je to téma obrovská a závisí od nej budúcnosť Európy. A a teraz Laurent Tell, predseda Európskej iniciatívy e, na integráciu. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste mi umožnili ukončiť toto kolo príspevkov. My sa nachádzame 10 minút od centra Bruselu, tzv. krajinému. A pred dvoma rokmi tam prišli eh, spo, utečenci, maloletí, nesprevádzaní maloletí a každodenne sa stretávame s týmito utečencami, učíme ich francúzsky, holandsky a zahajili sme proces integrácie pre mladých ľudí, avšak na nešťastie E, títo by museli ostať v Belgicku, ale to nie je ich e, voľba. Oni prichádzajú zo Sýrie, Eritreji, Somálska, Iraku a oni dúfajú, že sa budú úspešne integrovať. Takže toto je ten integračný faktor v našich e, komunitách. Určite si to vyžaduje veľa tolerancie, trpezlivosti dobrovoľníkov, v našom klube my máme multikulturálnu platformu 315 e, e, mladých ľudí, ktorí prichádzajú z rôznych krajín a snažíme sa o túto e, integráciu. Sadnite do auta, navštívte náš klub a uvidíte, ako prebieha takáto integrácia utečencov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za takýto pozitívny záver. Takže teraz budeme musieť ukončiť, pretože o chvíľu sa začne tretí Eh, okrúhly stôl, sme 50 minút v omeškaní, takže mm, naozaj toto nie je naša chyba, je to chyba tej prvej časti stretnutia, ale chcel by som sa poďakovať najmä tým kolegom, ktorí hovorili až ku koncu za to, že sa dopracovali a že vydržali až do konca. Ďakujem vám za túto úžasnú disciplínu. Mali sme 40 rečníkov zhruba a tieto príspevky boli naozaj hodnotné a vynikajúce. Veľmi pekne ďakujem a teraz by som odovzdal slovo tretiemu okrúhlemu stolu, kde bude tomuto predsedať pán August Demera. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť.